Okay, dear colleagues, it's uh, five minutes past three. Drahé kolegyne a kolegové, 5 minút trate, takže navrhujem, aby sme sa pustili do práce. Prvý bod e, e, dnešného programu je schválenie programu, pokiaľ nie sú žiadne výhrady, tak tento program považujeme za schválený. Ďalej oznámenia predsedajúceho, poprosím vás, e, vezmite na vedomie, že je tlmočenie k dispozícii vo všetkých jazykoch s výnimkou írčiny a chorvačtiny. Druhá vec, eh, schválenie odporúčaní koordinátorov v prvom rade nominácie na spravodajcov Jan Drára eh, bol eh, schválený ako tenimi spravodajca k správe o verejnom prístupe k dokumentu. Magdalena Abdomovič bola nominovaná ako spravodajkňa Zalibe pre nelegislatívnu správu z vlastnej iniciatívy o posilňovaní slobody médií, ochrana e, novinárov v Európe, nenavistné vyjadrenia, dezinformácia, alebo platform. Javier, e, Javier Sarsachejos e, z EPP bol nominovaný ako spravodajca za, Libe, za, za implementáciu európskeho zatýkacieho rozkazu a postupov vydávania. Claude Moraz bol nominovaný ako spravodajca nelegislatívnej správy z vlastnej iniciatívy za Libe o nových možnostiach legálnej migrácie za prácou. Tudor eh, Čiodaru je spravodajca za správu o umelej inteligencie aj využití v, v presadzovaní zákonnosti. Michal Šimečka bol nominovaný ako spravodajca za správu o eh, vytvorení Európskeho mechanizmu pre demokraciu, vládu zákona a fundamentálne základné práva. Fabian Keller eh, bola nominovaná ako spravodajkyňa implementačnej správy pre nariadenie Dublin 3, Tineke Strik k správe, implementačnej správe o smernici o návratoch, Romeo Franz zase za správu e, Libe o, o implementácii e, stratégie integrácie Rómov a e, Claire Daly k každoročnej správe aktivite o situácii v oblasti základných práv Európskej únii. Toto sú rozhodnutia odporúčania koordinátorov v zmysle pravidla 214. Chceme teraz dať hlasovať o nich. Ak áno, ak ste ich schválili, tak chcem ešte oznámiť, že budeme dnes hlasovať o 17.25 elektronicky, takže vás poprosím, aby ste mali k tomuto k dispozícii svoje hlasovacie karty. A teraz k samotnému programu. Um, závery z konferencie Tampere 2022.0 e, v Tampere Helsinkách 25. oktobra 2019. Drahé kolegyne a kolegovia, našim prvým rečníkom e, bude človek, ktorý nás poinformuje o veľmi dôležitej konferencii, ktorá sa konala Eh, za fínskeho predsedníctva ehm, v oblasti migrácie, Európske politické centrum a ehm, Európska migračná sieť. Ide o konferenciu, ktorá niesla názov od Tampere 20 po Tampere 2.0 ehm, porovnávala posun oproti prvému samitu, ktorý sa konal v roku 1999. Eh, ide o otázku azylu a migrácie a spravodlivosti ako takej a um, tu ide o to, uh, Ďalej v záverečnom bloku uh, sme identifikovali hlavné oblasti, v ktorých je potrebný pokrok, osobitne v oblasti azylu a um, e, ostatných oblastí. Tu nás zastupovala Tania Fajon, takže zač- dáme slovo pánovi Barlundovi. Máte maximálne na 5 minút slova, aby ste odprezentovali konferenciu a aj závery. Thank you, Mr. Chairman, members of the committee. Vážený pán predsedajúci, e, kolegyne, dámy a páni, my e, dnes e, s potešením e, môžeme odprezentovať výsledky našej práce, ktoré sa viažu k záverom Rady spred 20 rokov z Tampere. Ide o spoločnú iniciatívu EMF Fínsko, akademickej siete a politického centra Európy s podporou nadácie Friedricha Neumana na jar, od, od, od jary tohto roku sme organizovali niekoľko okrúhlych stolov a konzultácií, ako aj konferenciu, o ktorej práve e, hovoril pán predseda. Konala sa 20, 24. 25. oktobra v e, Helsinkách a súvisela s e, fínskym predsedníctvom a cieľom bolo zamyslieť sa nad dedictvom záverov z Tampere a hovoriť o pokračujúcej relevantnosti týchto záverov pre migračné vývoj migračnej oblasti v súčasnosti a zároveň sme hovorili o potrebe vytvorenia udržateľných e, riešení pre Európu aj do budúcnosti. Vo všetkých našich aktivitách a diskusiách sme sa snažili vždy o maximálnu inklúziu všetkých zainteresovaných, ktorí sú e, zastúpení okolo stola a je ich e, veľa, sú to rôzny, rôzne osobnosti z politického rozhodovania života, Akadémia občanského života. Ja by som chcel poďakovať vám, členkám a členom tohto výboru, ktorí sa podielate na týchto aktivitách. E, my by sme radi dnes odprezentovali niekoľko záverov a odporúčaní e, z hľadiska migračných politik Európskej únie, ku ktorým sme dospeli počas e, tohto spoločného zamyslenia. My budeme 11. decembra zverejňovať závery, ktoré však už teraz máte k dispozícii na stránkach vášho výboru. Dúfame, že tieto závery a zamyslenia budú podkladom pre ďalšie činnosti Európskej únie v oblasti migrácie a azylu a takisto možno aj pre niektoré vaše aktivity. Profesor Filip de Recker z akademickej siete bude hovoriť o základných e, otázkach e, a tiež o tom, ako ich možno špecificky uplatňovať. A potom Maride Sommer z Európskeho centra pre politiku ehm, bude hovoriť o momentálne najviac pertraktovaných témach ehm, v rámci Schengenu o ich prepojení. Ja by som len chcel zdôrazniť, že ide len časť ide len o časť e, činnosti, ktoré prebiehajú a my e, vás radi vyzveme, alebo teda prizveme do tejto činnosti. A teraz vraciam slovo Filipovi. Tak mali sme iné poradie, ale dobré, ak ste sa takto dohodli, tak e, prosím, máte slovo pán Debrauker. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, ďakujem aj poslankyňam a poslancom tohto parlamentu. Ako práve povedal Rafael, my sme sa pokúsili um, formulovať určitú dlhodobú víziu a to na základe toho, čo nazývame dvomi základnými tehlami. Jednou je solidarita a druhým základom je spoločná politika. A pokiaľ ide o solidaritu, um, od začiatku bolo jasné, že e, oblasť e, slobody bezpečnosti a spravodlivosti má problém, pretože vzniká asymetrické bremeno, ktoré spočíva na pleciach členských štátov. A to e, vyžaduje logicky vysokú mieru solidarity, e, ktorou chceme kompenzovať e, túto nerovnovahu. Takže by sme mohli povedať, že tu už je akýsi pôrodný defekt v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti, teda už pri zrode tejto politiky, tá politika má chyby. A toto možno riešiť na základe článku 80, ktorý zaviedla Lisabonská zmluva a je veľmi dôležitým návrhom, avšak na nešťastie je to záležitosť, ktorá bola úplne ignorovaná, dlhodobo ignorovaná a dokonca aj teraz ehm, sa nerieši správnym spôsobom. Formulácia článku 80 totiž vyžaduje veľmi vysokú mieru solidarity vzhľadom k tomu, že e, on, ten článok hovorí o spravodlivom zdieľaní povinností a preto vo všetkých dimenziách solidarity by e, sme mali tento princíp uplatňovať e, rovnocenne. Teda nie len v tej najkontrovernejšej forme solidarity, teda v tom fyzickom rozmiestňovaní osob, ktoré prichádzajú do, do, do, do Európskej únie, ale, ale aj v tých ostatných formách solidarity. Napríklad e, je tu otázka finančnej solidarity, teda redistribúcie prostriedkov medzi členskými štátmi a určitá operačná solidarita, ktorá e, sa dotýka spolupráce európskych agentúr v, na území členských štátov, pričom niektoré členské štáty potrebujú takúto podporu viac než iné. E, toto možno vyzerá úplne jednoducho, ale v praxi nikdy neprebehla, neprebehla reálna debata o tom, ako túto, tieto rôzne formy solidarity organizovať a nikdy neprebehla debata o tom, ako merať napríklad nejaký spravodlivý podiel zodpovednosti alebo povinnosti e, členského štátu. Teda členské štáty buď uvádzajú nejaké relatívne čísla alebo absolútne čísla, z ktorých e, ťažko vyvodiť závery. Takže si myslíme, že konečne existuje potreba e, realizovať nejakú štúdiu na to, aby sme túto formuláciu spravodlivého podielu bremena alebo zodpovednosti popísali a vypočítali a potom keď budeme vedieť, kto tejto solidarity koľko potrebuje, sa môžeme rozhodnúť o tom, ako to zabezpečíme a rozdelíme. Či už ide o finančnú, operačnú alebo fyzickú solidaritu medzi členskými štátmi. Všetky tieto aspekty solidarity potom možno e, nejakým spôsobom vypočítať. No a potom je tu ten ďalší pilier e, a to je spoločná politika. Toto je pojem, ktorý sa používa v zmluve osobitne pre oblasť e, migrácie a azylu a neobjavuje sa e, v iných oblastiach, takže to nie je náhoda. Spoločná politika e, podľa definície tradične je politikou harmonizovanou, ktorá sa snaží harmonizovať legislatívu, ale v princípe je to e, veľmi stručná definícia a my potrebujeme túto definíciu rozpracovať tak, aby sme napríklad dospeli k tomu, že sú štyri základné ciele, spoločná implementácia, spoločné financovanie, spoločná pozícia voči tretím krajinám. Nemám čas, aby som riešil všetky e, tieto detaily podrobne, ale spoločná implementácia to bola tá prvá vec. Teda v rozpore s princípom nepriamej správy niektoré politiky v Európskej únii sa budú riešiť spoločne nielen legislatívne, ale aj z hľadiska implementácie, čiže budú sa implementovať spoločne. V praxi sa to už deje prostredníctvom rôznych európskych agentúr, ktoré sú práve nástrojom, ktoré má Európska únia k dispozícii, aby e, spoločne realizovala implementáciu a toto e, je napríklad vidno v programoch Frontexu, kde vzniká spoločná pohraničná stráž Európskej únie. Pokiaľ ide, e o EASO, my e, sme uvažovali aj takýmto smerom, ale text, ktorý bol e, alebo ktorý je zatiaľ na stole, by mohol ísť aj ďalej. A teraz ešte záverom e, chcem povedať pár slov k spoločnému financovaniu. Zdá sa, že ciele nie sú veľmi jasné. Európska únia totiž distribuuje prostriedky na pokrytie základných potrieb určitých členských štátov, ktoré členské štáty samozrejme, ak chcú implementovať tú politiku, Eh, musia nejakým spôsobom nájsť aj sami, ale je tu štruktúrny problém. Teda existuje tu určitá miera finančnej solidarity, ktorá je však nedostatočná a táto eh, solidarita by mala byť štruktúrna, to znamená, mala byť, eh, mala byť zakotvená v štruktúre našich inštitúcií a toto možno dosiahnuť cez MFF, viacročné finančné rámce a ešte chceme uviesť jednu vec, ktorá nám príde zvláštna, to logika distribúcie financovania, pretože v tejto chvíli vychádzame zo, e, zo záťaže, teda koľko žiadateľov azyl krajina e, príjme, alebo dĺžku vonkajšej hranice, ktorú má pod patronátom, ale my sa domnievame, že by to malo závisieť od, aj od kapacít, teda v tejto finančná redistribúcia, redistribúcia by, mala znamená e, by mala závisieť aj, aj od kapacít jednotlivých členských štátov. Keď sa pozrieme na štúdiu, ECRI a e, UNHCR, tak e, nový fond pre azyl a migráciu v budúcnosti, ak e, zostane v tej konfigurácii, ako je teraz, bude dávať napríklad viac peňazí Nemecku a menej peňazí Taliansku a Grécku. Čo samozrejme môžeme povedať, že Nemecko vzalo množstvo utečencov počas uplynulých kríz, ale je Nemecko naozaj jedným z tých najslabších štátov, ktoré si to nemôžu dovoliť a potrebuje naozaj solidaritu? My si myslíme, že by sme mali skôr prostriedky investovať e, v členských štátoch ako je Grécko a Taliansko, kde kapacity sú pomerne slabo rozvinuté. Ďakujem veľmi pekne, e, pán De Brauker. Teraz dáme slovo pani Maride Sommer Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. E, kolega De Brauker sa venoval takým horizontálnym témam a ja by som vám chcela e, povedať o konkrétnejších odporúčaniach, odporúčaniach ku ktorým, ktorým sme dospeli, aj keď samozrejme e, nebudem mať čas na to, aby som sa venovala úplne všetkému, tam by som vás mohla len odkázať na našu publikáciu. Budem sa venovať veciam súvisiacim so Schengenom a budem venovať aj pár myšlienok k tomu, čo hovoril Filip. V prvom rade Schengen. Máme niekoľko, alebo vypracovali sme niekoľko scenárov e, toho, ako uľaviť e, tomu tlaku e, v tých oblastiach Schengenu, kde napríklad už prebiehajú kontroly 4 roky, teda my by sme mohli začať konania o porušení proti tým štátom, ktoré, realiz- ktoré realizujú kontroly na vnútor- vnútorných hraniciach. Mohli by sme posilniť vonkajšie hranice a tým ochrániť celú oblasť Schengenu prepojenie Schengenu na SEAS alebo e, zvýšenie frekvencie policajných kontor vnútri Schengenu. Toto sú všetko možnosti, o ktorých sme uvažovali. Ja uvediem príklady pre dva scenáre. Jeden, jeden, kde bol náš názor pozitívny, jeden, kde bol negatívny. My sme relatívne pozitívne skúmali myšlienku podpory zintenzívnených policajných kontrol, konkrétne v pohraničných alebo prihraničných oblastiach, narost, tak aby bolo možné znížiť počet hraničných kontrol. Toto je vec, ktorá bola vnímaná pozitívne, pretože policajná kontrola je vnímaná ako menší zásah do slobody pohybu, než kontroly na hranice. A po druhé, e, je to možnosť konštruktívneho diskurzu v rámci Schengenu. E, tieto štáty, ktoré majú obavy o bezpečnosť, vďaka týmto kontrolám budú môcť možno zrušiť kontroly na svojich hraniciach E, teda vnútorných šengenských hraniciach. A pokiaľ ide o súkromie, to je jedna z výhrad, ktorá odznela. Policajné kontroly by využívali inteligentné technológie, toto je však kritizované z hľadiska e, ochrany súkromia. A po druhé, policajné kontroly by sa nemali vo svojom účinku stať e, opätovne kontrolami na vnútorných hraniciach, ktoré nemali by byť vykonávané takým systematickým spôsobom, aby to bolo vnímané ako takáto kontrola. Po tretie, riziko rasového profilovania, ktorá, ktoré sa už teraz e, objavuje e, v existujúcich kontrolách na hraniciach. A potom sú tu návrhy, alebo teraz scenáre, ktorým sme boli menej naklonení Schengen, že by sa Schengen mal prepojiť s Dublinom, alebo že by sa sformalizovali prepojenia medzi Schengenom, Schengenom a Dublinom. A ja by som chcel, e, teda, teda hovorím tu vedome o ďalšej formalizácii, lebo vieme, že Schengen a Dublin vždy, vždy boli prepojené, ale teraz, je tu, teraz sú tu apely na to, aby tieto prepojenia boli praktickejšie a aby napríklad v prípade neplnenia boli nejaké postihy, tak ako pri Dubline. A e, toto, e, to, my, toto volanie alebo tá, táto myšlienka e, sa stretla s negatívnou reakciou z našej strany, pretože sme ju analyzovali, zistili, že je politicky nepriechodná. E, podrobnosti sú v tej publikácii, ale e, sme samozrejme ochotní odpovedať na vaše prípadné otázky a e, toto teda opakujem je v súčasnosti politicky pravdepodobne nepriechodná možnosť, ale deje sa teda to, že tieto, ap, tieto apely alebo tieto priania rozvíjajú dialog okolo, okolo Schengenu a um, majú riziko, alebo nesú za sebou riziko, že, že uh, dojde k nejakému uh, šíreniu nejakých toxickejších myšlienok týkajúcich sa Schengenu do iných oblastí. A teraz uh, STEC, um, taká horizontálnejšia vec, ktorá sa vynorila z našich úvah, bola, že tejto chvíli je vhodnejšie nemať reformu a ne, ne, neriešiť reformu, než riešiť reformu tak, že bude horšia. Ale vo všeobecnosti sa hovorilo o tom, že je neadekvátne implementované aký, ktoré už máme a e, že by bolo vhodné zlepšiť situáciu v teréne, než e, meniť legislatívu na základe nesprávnych východísk. Teda toto je okrem tohto horizontálneho pozorovania sa domnievame, že reforma je možná, ale Prišli sme ešte s niekoľkými prvkami, návrhmi na to, ako to realizovať. Filip už spomenul, že prvý element, element teda solidarita, by mal byť vnímaný v širšom kontexte nielen z hľadiska um, riešenia konkrétnych ľudí, migrantov a po druhé možnosti voľby pre žiadateľov azyl um, a utečencov. Toto je vec, ktorú by mala riešiť krajina, ktorej pripadajú a to v rámci spracovania žiadosti. A v prípade pozitívneho posúdenia žiadosti o azyl sa potom pri uh, utečencoch, ktorým je schválený štatút, dá, by, by mala dať možnosť. A názor je taký, že niektoré z tých nedostatkov súčasného systému by sa mohli odstrániť, ak by um, utečenci dostali určité práva voľného pohybu na, niekoľk, na niekoľko rokov, napríklad 5 rokov v zmysle um, príslušnej legislatívy o pobyte. A po uznaní v štatúte utečenca by žiadatelia mohli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 Čiže a potom by tam mali byť stanovené určité požiadavky, napríklad požiadavka zamestnania alebo iné. Ale toto všetko sa, sa dočítate v našich záveroch. Very much for the, the, the very informative, but... Uh, Ďakujem veľmi pekne za tento váš uh, stručný príspevok, ale skutočne je veľmi informatívny. Zabudol som oznámiť, že tu bude televízny štáb z Arte, ktorý bude natáčať časti nášho dnešného zasadnutia, takže ak uvidíte kameru, tak aby vás to nejako neprekvapilo. A teraz začneme príspevkami predstaviteľov Európs politických skupín. Najprv Ďakujem. Takže ďakujem za e, prezentácie, prehľad štúdií. Skutočne som veľmi rada, že si ich budem môcť skoro prečítať celé. Chcela by som hovoriť e, o tom, čo ste hovorili, pán e, De Brojke. hovorili ste o asymetrickom zaťažení a o troch spôsoboch, troch možnostiach vyjadrenia solidarity, ktoré ste z toho odvodili. Mňa by zaujímalo, ten záver, ktorý ste vyvodili, že financovanie by sa taktiež malo zobrať do úvahy, nie len aká je dlhá hranica, aké je veľké zaťaženie, ale aj kapacita celková. Takže by som sa chcela opýtať, podľa akých kritérií toto stanovujete a tá možnosť eh, budovania kapacity, ako to chcete merať. Ďakujem. Thank you very much. Uh, I don't see any colleagues. Uh, Ďakujem veľmi pekne. A máme tu kolego, prosím, za SAD a Renew, nie, takže prechádzame k zeleným. Tineke Štrik. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem organizátorom konferencie za, tento, eh, za tieto ich eh, eh, stručné informácie. Ja sa E, myslím si, že toto je veľmi dobrá príležitosť na to, aby sme ocenili e, prijatie záverov z konferencie v Tampere a teraz e, organizáciu tejto konferencie po 20 rokoch, pretože je potrebné, aby sa rozšírila ochrana utečencov a aby sa posilnila medzinárodná solidarita a aby utečenci dostali porovnateľné práva ako občania EÚ. Teraz je na to správny čas, máme novú komisiu a pracuje sa na novom pakte o azile. Mám niektoré konkrétne otázky, napríklad, ak uvažujete o tom, čo robiť ďalej, mali by sme venovať viac pozornosti príjmaniu novej legislatívy alebo klas väčší dôraz na dôsilnejšie uplatňovanie neexistujúcej legislatívy. A pokiaľ ide o ten dublinský návrh, je tu istá ambivalencia, pretože na jednej strane hovoríme o nedostatkoch v implementácii a na druhej strane hovoríme o návrhoch na novú legislatívu. Čiže čo by sme mali zdôrazňovať, napríklad pokiaľ ide o dodatkovú ochranu a podobne. A napokon chcela by som sa spýtať na externú dimenziu. Hovorilo sa tu o o potrebe spoločného stanoviska vo vzťahu k tretím krajinám. Ako môžeme zabezpečiť, že politika EÚ bude vo vzťahu k iným krajinám v súlade s ľudskými právami a ako je možné zvýšiť našu zodpovednosť, pokiaľ ide o možné e, porušenia, či sa to má robiť prostredníctvom lepšieho monitorovania, hodnotenia rizik alebo nejakými inými spôsobmi. Ďakujem, pani Strik. E, nevidím tu ani koordinátorov za skupinu EKR ani ID. Chcel by sa prosím niekto iný prihlásiť o slovo? Nech sa páči. Tak for Ďakujem. Imigrácia patrí medzi najdôležitejšie priority pre voličov. Je to jedna z najdôležitejších otázok a my si robíme značné obavy e, a mnohí ľudia vyjadrujú obavy v súvislosti s pristahovalectvom. Ja ich viem pochopiť. My teraz hovoríme o solidarite a Schengene, ale mali by sme hovoriť o tzv e, doložke o solidarite. Ja si nemyslím, že tu ide o solidaritu. Keby sme mali skutočnú solidaritu, tak by sme e, odňali národným štátom možnosť ovplyvňovať to, koho chceme vpustiť do našej krajiny. Ja som Dán, som na to hrdý a myslím, som rád, že dánsky parlament je zvrchovaný pri rozhodovaní o pravidlách o tom, kto môže prísť do našej krajiny a žiť v nej, pretože nie všetci majú mať toto právo. To je jedna vec. A po druhé, nesúhlasím s tým, že by všetky kontroly v, že, že by hraničné kontroly v Európe e, mali predstavať nejaký problém, pretože vždy, keď sa prekročí hranica, by ste si mali uvedomiť, že vstupujete do krajiny, na ktorú sú jej občania takí hrdí, že ju chcú chrániť, že chcú svoju, chcú, chcú, chcú venovať pozornosť svojej krajine a myslím si, že keby boli stanovené kvoty o tom, koľko je možné pustiť ľudí do krajiny, alebo keby sme chceli znemožniť hraničné kontroly, myslím si, že by to bolo v rozpore s našimi zájmami. Ďakujem, e, prepačte, som trocha zachrypnutá. Mám niekoľko otázok. Poprvé, e, pokiaľ ide k o to, e, čo hovorili predratníci v súvislosti s návratmi. Súhlasili by ste so mnou, pretože mnohí e, z kolegov hovoria, že ak máme mať e, skutočne dôveryhodnú a celostnú migračnú politiku, najmä pokiaľ ide o nové nariadenie o pobrežnej stráži, že je potrebné mať účinnejšiu politiku návratov. Pre nás jediný spôsob, ako možno zdôvodniť ďalšie udelovanie ochrany osôb, ktoré potrebujú ochranu, je potrebné prijať opatrenia proti obchodníkom s ľuďmi, je potrebné mať riadne azylové postupy a keď sa človeku neudeli azyl, je potrebné urobiť všetko preto, aby sa táto osoba vrátila do krajiny pôvodu. Čo chcete v tejto súvislosti urobiť, aby ste zlepšili situáciu tak v rámci EÚ z hľadiska uľahčovania, ale aj z hľadiska tých krajín, do ktorých sa majú utečenci vrátiť. My v rámci nášho výboru už vykonávame svoj nový mandát 6 mesiacov, čakáme na legislatívne návrhy od komisie, ale sú už niektoré, ktoré ešte rada stále blokuje. Čo by ste vy poradili členským štátom, aby odblokovali eh, to, čo je možné urobiť v rámci uplatňovania princípu solidarity, ale tu nejde iba o osoby. My príliš často používame zamienku, že solidarita by mala znamenať eh, dávať peniaze krajinám na periférii, aby mohli sami riešiť túto otázku. Ja som z Malty a ako občianka tejto krajiny eh, Musím povedať, že sa krajina ocitla v úplnej izolácii, keď sa snažila znašať veľmi ťažkú zodpovednosť a riešiť veľmi náročnú výzvu. A myslím si, že aj tie krajiny, ktoré sa nenachádzajú na periférii, by mali riešiť otázku solidarity. Ďakujem za tieto otázky. Kto by prosím chcel začať s odpovedou? Pán Breko začne, lebo už trocha, troška meškáme. Takže by som vás prosila, aby ste sa obmedzili na 4 minúty. Bude to náročné, ale a tie prvé otázky sa týkali foriem solidarity a toho, čo sa zmení na kritériách pre rozdeľovanie peňazí. V súčasnosti <clears throat> sa používajú tie kritérie, o ktorých som hovorili, to znamená, že počet e, žiadateľov o azyl a počet prekročených hraníc, ale neberie sa do úvahy kapacita. Mala by sa zohľadniť aj výška HDP s tým, že by sa mohla zmeniť situácia a viac peňazí by mohlo prúdiť do slabších krajín a menej peniazy do silnejších. Pokiaľ ide o spoločnú pozíciu voči tretím krajinám pri porušovaniach, e, tu máme jednoznačný postoj. Ak sa napríklad pozrite na to, čo sa deje v susedstve s Líbiou, dochádza k eh, jednoznačnému porušovaniu ľudských práv z technického aj právneho hľadiska, ale pokiaľ ide o politické hľadisko, myslím si, že nemožno o tom pochybovať. Eh, problémom teda je to, čo ešte možno urobiť. Samozrejme, tá otázka je ťažká. Z nášho pohľadu nie je možné robiť niečo, čo eh, poškodzuje ľudské práva. To je jedna vec. Ale po druhé, čo by sa malo minimálne urobiť, je efektívnejšie evakuovať ľudí, ktorí sú zablokovaní v Líbii, tak aby nebo, nezostali v Líbii a aby boli um, vyslaní, odoslaní do ich um, krajín pôvodu alebo do EÚ a po druhé, aby sme mali maximálnu kontrolu nad detenčnými zariadeniami a nad tým, čo sa v nich deje to nemá byť nejaká vyhovorka. E, je to e, samozrejme len niečo, čo je možné urobiť. Je to lepšie ako nič, pokiaľ ide o návraty, ako zvýšiť ich e, efektívnosť nie je možno hovoriť, že nám nezáleží na návratoch E, samozrejme záleží. Otázka je, ako uskutočniť tie návraty. Je potrebné si priznať, že tie tradičné odpovede, ktoré v súčasnosti uplatňujeme, nefungujú. Môžeme mať readmisné dohody, ktoré nefungujú veľmi účinne. Takže podľa mňa je potrebné zaujať inovatívny prístup. V, môžeme sa aj v rámci dublinského systému pokúsiť o, o e, dosiahnutie toho, čo potrebujú migranti. Napríklad, keď migranti prídu do Európskej únie, je možné prípadne legalizovať ich pobyt na jeden alebo dva roky a potom by mohli ísť domov. Ja nehovorím, že to je ideálne riešenie, ale mohlo by to prestávať jedno z inovatívnych riešení, pretože inak sa nepohneme ďalej. A pokiaľ ide o existujúce návrhy a ich odblokovanie, ja by som s tým vyjadril súhlas, áno. Návrh komisie eh, Dublin 4 a kolega Francesco Majani už prezentoval tento návrh návrhu výboru LIBE, ale hovoril, že ten návrh komisie je zlý a mohol by ešte zhoršiť situáciu v porovnaní s Dublinom 3. Wikströmová navrhla ďalší, predložila ďalší návrh komisie, ale myslím si, že nie je dobrý. Mali by sme začať od začiatku a preskúmať nové spôsoby, aby sme mohli konečne zmerať záťaž, ktorá sa vynakladá na jednotlivé štáty a rieši to. Ďakujem za to, že ste dodržali čas, pani Somer. Hovorilo sa tu o mnohých presahujúcich alebo spoločných otázok. Hovorilo sa tu o tom, či by sme mali reformovať legislatívu alebo či by sme sa mali zamerať na implementáciu. Ako na to poukázala pani Strik, skutočne je to nejednoznačné a skutočne samotná legislatíva nie je riešením. Pokiaľ ide o Dublin, e, to, že či je lepšie alebo nie, e, tá reforma nie je, nejde celkom správnym, ak sa ukáže, reforma nie, nejde správnym smerom, mali by sme zlepšiť implementáciu a v súvislosti s legálnou migráciou E, je a e, smernica o dlhodobom pobyte. Tu by sme sa takisto mali zamerať na lepšiu implementáciu už existujúcich nástrojov, pretože keby sme tieto nástroje dnes znova otvorili, tak e, dostali by sme také nástroje, ktoré by poskytovali nižšiu mieru ochrany ako tie, ktoré už existujú. Teraz, pokiaľ ide o novú legislatívu, napríklad právo vstupu a pobytu e, príslušníkov tretich krajín, ktorí hľadajú zamestnanie. To je jedna z vecí, ktoré by sme mohli zvážiť. A pokiaľ ide o to, čo povedal dánsky kolega, e, rozhodne spôsob, akým sa uplatňuje migračná politika EÚ, tak vždy naraža na e, rozpor medzi národnou zvrchovanosťou a kompetenciami EÚ v tejto oblasti. Toto je niečo, čo existuje vo všetkých štátoch a ocitli sme sa v situácii, kde národné administratívy už nie sú schopné legislatívne riešiť tento problém dostatočným spôsobom, pretože definícia je cezhraničný fenomén na druhej strane EU nedostala vždy dostatočné kompetencie na to, aby urobila to, čo sa od nej očakáva. Všeobecným riešením tohto problém, problému a vízie by malo byť posunutie sa k širšej úlohe EÚ, čo by malo byť aj v záujme toho, čo sa deje na národnej úrovni, tak aby sme spoločne dokázali organizovať tieto otázky cezraničnej povahy lepšie, ako keby sme to robili v rámci jednotlivých členských štátov. A pokiaľ ide o hraničné kontroly, chápem tomu, e, chápem, e, ako ste to vy označili, že naozaj môže byť príslušnosť ku krajine otázkou hrdosti e, jej občanov, ale ukázalo sa, že väčšina európskych občanov považuje právo na slobodný pohyb za oveľa dôležitejšie a za niečo, čo prispieva k ochrane mieru medzi členskými štátmi. E, takže myslím si, že je potrebné presadiť tento európsky pohľad. Ďakujem veľmi pekne. Pán Barnut, ja mám len niekoľko stručných postrehov všeobecného charakteru e, na tie, a chcel by som reagovať aj na tie konkrétne pripomienky. Pokiaľ ide o tento moment e, tým, že sa e, dnes ujíma svoje úlohy nová komisia. Myslím si, že je veľmi vhodný čas na, na to, aby sme opätovne otvorili rokovania. Ja by som navrhol, aby sme E, vzhľadom na to, že fínske predsedníctvo sa čo skoro končí a že ďalšie predsedníctvo Chorvátska a Nemecka by mali vstúpiť do tohto konzultatívneho procesu v otázkach, ktoré sú veľmi citlivé. E, myslím teda, že komisia pracuje na novom pakte o imigrácii a azile a predsedníctvo s komisiou by malo potom bude zrejme tento proces e, bude v tomto procese pokračovať tak, aby mohlo v súčinnosti s členskými štátmi vypracovať konkrétny návrh. Ďakujem všetkým našim troch dnešným rečníkom za ich príspevky a e, ten zborník z konferencie, ktorý pripravili, myslím si, že nájdete na webovej stránke výboru LIBE. Ďakujem vám za to, že ste nám e, ukázali aj cestu, pokiaľ ide o našu spoločnú prácu v nadchádzajúcich mesiacoch. Predcha- dostávame sa k štvrtému bodu našho programu, ktoré sú vnútorné záväzky EÚ v súvislosti s globálnemu utečeneckému fóru. Máme tu uh, hostujúcich rečníkov. Uh, pokiaľ ide o tieto vnútorné záväzky z globál, v súvislosti s globálnym fórom pre utečencov 17. a 18. decembra 2018 sa konala konferencia, kde sme vyslali našu delegáciu. V tejto súvislosti sme si už vymenili názory s pánom Endresom, s riaditeľom z UNHCR. A dnes tu máme možnosť vypočuť si názory, názory pána Michala Sotera, ktorý je riaditeľom pre migráciu, ochranu a víz eh, DG Helm a Ďalej si vypočujeme e, názor pani Imogen Sudberry, ak som to dobre vyslovil, ktorá je riaditeľkou pre politiku a e, presadzovanie záujmov advokáciu v rámci Medzinárodného výboru pre e, záchranu. Najprv pán Schoter, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám za vaše pozvanie a možnosť e, hovoriť pred výborom LIBE v súvislosti s vnútornými záväzkami EÚ e, vo svetle nadchádzajúceho globálneho pohra pre utečencov. Toto fórum je prvou takou prelomolou udalosťou pri implementácii globálneho kompaktu z roku 2018 o utečencoch ehm, tento pakt, kompakt sa už uplatňuje prostredníctvom agendy EU eh, e pre migráciu, ako aj príjmania vonkajších opatrení a rámcov pre spoluprácu. Ako už komisia informovala 12. novembra výbor LIBE, komisia bude zapojená predovšetkým do štyroch tematických skupín v mene EÚ. Poprvé to je zdieľanie e, zodpovednosti, druhé vzdelávanie, tretie e, je e, zamestnanosť a štvrté to, je, to sú riešenia Takže my sa domnievame, že EÚ má veľmi zásadný vplyv a úlohu v rámci tohto fóra. Je veľmi dôležité, aby EÚ bola aj naďalej vysoko angažovaná v tomto fóre, tak aby riešila problémy násilného presídľovania e, utečencov. My sa tešíme na to, že v tomto smere budeme si môcť vypočuť názory Medzinárodného výboru pre záchranu. E, e, pokiaľ ide o toto fórum, inštitúcie EÚ na ňom prejavia svoju angažovanosť na ochrane utečencov aj v súvislosti s dôležitou témou presidľovania. Viacero uh, poslancov výboru sa zúčastní v rámci delegácie EÚ tohto fóra a bude sa zdôrazňovať aj týmto prostredníctvom veľmi dôležitá úloha EÚ v tejto oblasti. A takisto EÚ e nie je len e, hlavným alebo jedným z najväčších donorov, ale aj z hlavných aktérov uplatňovania tejto politiky, čiže tých oblastí, kde EÚ vstupuje, je veľa. Takže Európska únia má stále dôležitejšiu úlohu v tejto oblasti. Čo sa týka miery presidlovania, tak v minulosti sme dosiahli napríklad v roku 2016 úroveň 9 stále to narastá z rôznych dôvodov. Niektoré krajiny znižovali spoluprácu na medzinárodnej úrovni, ale taktiež toto odzrkadluje vysokú prioritu tejto oblasti čo sa týka predovšetkým eh, legálnych ciest do Európy. Eh, v roku 2015 eh, to bolo 15 na globálnej úrovni, náš podiel. V roku 2018 41 No a môžem vás uistiť, že, uistiť, že nová komisia sa bude snažiť podporovať tieto zákonné cesty migrácie a bude podporovať taktiež e, presídlovanie. No a čo sa týka EÚ, presídlovanie je dôležité, lebo predstavuje zákonu a bezpečnú alternatívu k nebezpečným cestám pre utečencov a taktiež e, je to solidarita európskych krajín s krajinami, kde je veľká, veľký počet utečencov, ktorí utekajú pred e, vojnovými situáciami. Takže toto je naša kľúčová priorita. Naďalej to tak bude stále viac e, v rámci nadchádzajúceho mandátu komisie. A čo sa týka doterajších dosiahnutých bodov, viac než 60 tisíc e, zraniteľných utečencov bolo presídlených v rámci EÚ od začiatku e, spustenia tejto schémy v roku 2015. Ďalej máme e, teda druhé obdobie presídlovania v roku 2018 až 2019, končí to teda v decembri. Momentálne sme na úrovni 83 celkového naplánovaného počtu z tých 60 tisícov. Eh, ešte sme úplne na konci, máme čas ešte do konca decembra, takže 80%. No a niekoľké členské štáty už eh, naplnili svoj záväzok na 100% a máme teraz 41 tisíc osôb z prioritných krajín ako Turecko, Libanon, Jordánsko, ktoré potrebujú medzárodnú ochranu. Tieto boli presídlené v rámci tejto schémy do EÚ. No a keďže v Líbii je situácia utečencov veľmi zlá s európskou finančnou podporou, sa tam dosiahlo, že 4441 utečencov bolo z Líbie evakuovaných v rámci tejto schémy. No a e, z, z nich viac než 2200 bolo presídlených do Nigeru e, v rámci nášho núdzového tranzitného režimu a viac než 100 e, z nich bolo presídlených do členských štátov EÚ. Taktiež by som chcel povedať, že 800 týchto ľudí bolo priamo z Líbie evakuovaných do Talianska. Takže tento systém neskončí v roku 2019. E, schémy presídlovania budú naďalej našou veľkou prioritou v oblasti migrácie. No až sa týka roku 2020, tam sa naplánovala nová schéma, kde vidíme, že členské štáty už e, dohromady prislúbili viac než 30 tisíc miest na presídlenie. Mali by sme byť na to hrdí. Takže tento špecifický záväzok je veľmi vítaný, keďže globálne potreby v oblasti presídľovania sú nadalej na vysokej úrovni. Potrebujeme jasnú a silnú reakciu. Som rád, že táto prišla od členských štátov EÚ aj do budúcnosti. No a Členské štáty EÚ sú lídrom na globálnej úrovni. Čo sa týka tejto schémy 2020, pozrieme sa na rovnaké geografické priority v súlade s prioritami UNHCR, takže situácia v Sýrii a v strednom, stredozemnom mori. A taktiež budeme mať samozrejme nejaké núzové kapacity, budeme podporovať finančne členské štáty pri ich eh, úsilí v oblasti implementácie. Taktiež chceme poskytnúť dodatočné eh, spôsoby podpory, humanitárna pomoc, humanitárne koridory a súkromné schémy financovania. Čo sa týka operatívnej podpory, Európska únia bude naďalej podporovať významnú operatívnu podporu členským štátov prostredstvom prebiehajúcich agentúr, eh, pardon, aktivít s kanceláriou pre um, spoločnú podporu azylu. Takže čo sa týka blízkej budúcnosti, tak tam žiadame rýchlu implementáciu navrhovaného európskeho rámca eh, na presídlovanie. Tu v Európskom parlamente taktiež bola odvedená určitá práca v tomto zmysle. My sa tešíme na dohodu s parlamentom a s radou, tak rýchlo ako to len bude možné. Týmto sa poskytnú prostriedky, ktoré umožnia EÚ vytvoriť stabilnejší a predvídateľnejší rámec a dúfame, že kompromis, ktorý bude dosiahnutý, bude potom už zachovaný. Ďakujem. Ďakujem. Pán Šoter. Pozreli sme sa do minulosti, do prítomnosti a do budúcnosti a teraz pani Sudbury dostane e, slovo. Ďakujem. Posnažím sa to stihnúť. Na začiatok len pár stručných slov ohľadom našej organizácie, ktorý nás nepoznáte. Tak my sme globálna humanitárna organizácia, ktorá funguje v asi 40 krajinách po celom svete. Poskytujeme bezprostrednú podporu eh, ľuďom, ktorí sú zasiahnutí eh, krízou, aby eh, mohli získať späť kontrol nad svojimi životmi. Taktiež máme 10 ročia skúseností v Spojených štátoch e, a tam sme pracovali s utečencami, ktorí boli presídlení z krajín, kde ich zasiahla nejaká kríza a pomohli sme im sa usadiť, naučiť sa miestny jazyk, nájsť si prácu a byť sebestačným. No a stále viac podporujeme aj technickú podporu v rámci Európy podporujeme národné a miestne organizácie pri pardon, presidľovaní utečencov. Takže vidíme z prvej ruky, aké obrov, aký európsky prínos to môže mať pre utečencov, ktorí boli presídlení, ale aj pre hostujúce komunity, kam sú títo utečenci presunutí. Bohužiaľ, myslím si, že presídlovanie oblasti by EÚ mohla robiť viac a z ktorej by zisk, mohla získať oveľa viac. Takže vítame nedávny postupný nárast v číslach. Pán Šotr už o tom hovoril. No a globálne fórum pre utečencov je kľúčovou príležitosťou pre EU a jej členské štáty vyslať politické signály, dôležité politické signály a taktiež vyjadriť politickú vôľu v tejto oblasti. A tak ako už povedal aj pán Schotter, sú určité oblasti, kde IRC a ďalšie humanitárne organizácie sa jasne zaviazali, čo týka utečencov. Napríklad eh, ja tu zastupujem koalíciu mimovládok, hlavne tých 23, ktoré sa spojili s IRC, aby sme predložili spoločné vyhlásenie hľadom našich záväzkov, čo by sme chceli vidieť v EÚ v súvislosti s touto dôležitou udalosťou. Myslíme si, že globálne fórum o utečencoch poskytuje príležitosť nie len si urobiť prehľad o situácii, ale taktiež aby globálni lídry vrátane EÚ ukázali, že skutočne to myslia vážne s globálnym paktom utečencov, pretože globálne vysídlovanie je skutočne na vysokej úrovni. No a čo sa týka presídlovania, tak to musí prebiehať na globálnej úrovni. E, určité e, tradičné krajiny, ktoré sa to zúčastňovali, teraz urobili krok naspäť, hlavne USA a taktiež e, sa dostali na úroveň pred rokom 2014, takže je teraz čas na medzinárodnú solidaritu s krajinami, ktoré produkujú utečencov utečencov, hlavne alebo ktoré mm, hostiu utečencov hlavne v rozvíjajúcej sa časti sveta, tak aby sme naďalej boli mm, dôveryhodným humanitárnym aktérom. Komisia obdržala viac než 30 tisíc záväzkov na, alebo 30 tisíc miest eh, na presídle utečencov a dúfame, že toto povedie k zmysluplným krokom a príspevkom k globálnemu vzdelaniu solidarity v prípade najzraniteľnejších utečencov. No sú tri oblasti, kde by sme chceli vidieť jasné záväzky. Poprvé vyzývame Európsku komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi, aby vytvorila kolektívny e, záväzok v oblasti presiedľovania do roku 2020 e, na úrovni všetkých členských štátov na e, globálnom fóre pre utečencov a taktiež, aby sa navýšili počty týchto presídlených osôb. Taktiež tu máme 250 eh, tisíc utečencov, ktoré mali byť presídlení do roku 2025. K tomuto teda vyzývame. Eh, týmto sa zaručie sa budú chrániť. Najzraniteľnejšie osoby sa bude implementovať eh, globálny kompakt a že to nebudú len politické vyhlásenia. Čo sa týka tých 30 tisíc miest na presídlenie, toto je, ale sú len 2 e, z globálneho počtu 4 miliónov ľudí, ktorí potrebujú presídlenie v roku 2020. No a pokiaľ by tieto potreby zostali na stabilnej úrovni do roku 2025, 250 tisíc utečencov, to bude predstavovať len 17 e, celkových potreb na globálnej úrovni. Takže si myslíme, že toto je menej, než e, by mali by naše kapacity vzhľadom na naše HDP. Takže každé jedno miesto na presídlenie je e, skutočne dôležité pre osoby, ktoré to potrebujú. Takže členské štáty EÚ budú naďalej musieť vytvárať e, dodatočné e, spôsoby tak ako bolo vysvetlené v predchádzajúcej prezentácii, napríklad humanitárne víza, e, rozšírenie možnosti v oblasti zlučovania rodiny. Taktiež vyzveme komisiu a členské štáty, aby zaručili, že to, čo sa zaviažu, bude aj implementované aby sa nerecyklovali záväzky z predchádzajúcich období. Tých e, 30 tisíc miest, pokiaľ to pobeží e, do roku 2020, e, tak to je v podstate e, pokles tých 50 tisíc miest, ktorým sa EÚ zaviazala predtým je treba taktiež monitorovať pokrok v tejto oblasti, pretože sú tam rôzne modality, rôzne harmonogramy. Žiadame o to, aby pokiaľ tam dôjde k nárastu, aby ten bol dokázaný prostredníctvom riadneho merania a monitorovacích mechanizmov a taktiež žiadame o lepšie, eh, lepšie rozdelenie údajov, eh, rôzne obdobia, keď sa utečenie zostane do Európy, akou cestou, potom ako mu je a kedy udelený štatút, pretože sú tam významné rozdiely. No a po vyzývame EÚ, aby uznala, že presiedľovanie v rámci EÚ je humanitárnym nástrojom, ktorého cieľom je zaručiť, že tí najzraniteľnejší sa dostanú na bezpečné miesto a preto by presiedľovanie malo byť naďalej ponúkané na základe konkrétnej potreby a nemalo byť používané ako stimulus na odmie- odmienanie e, krajín e, za spoluprácu na širšej migračnej politike EÚ. Takže malo by to byť súčasťou všetkých programov a mechanizmus e, zdieľania zodpovednosti by mali takto prejavený, tak aby sa tým pomohlo tým najzraniteľnejším. Taktiež je dôležité, aby Európska únia sa sústreďovala viac na obdobie po príchode a po presídlení Vieme zo skúseností v USA aj v Európe, že presídlenie môže byť úspešné pre toho prichodzieho aj pre hostujúcu komunitu, pokiaľ sú k dispozícii dostatočné zdroje na integráciu a na e, podporu hostujúcej komunity. Taktiež si myslíme, že je treba podporovať obce a mesta, ktoré majú záujem o takýchto presídlených utečencov. Môže to byť veľmi prínosné pre e, rozvoj obca alebo mesta. No aby sme podporili toto úsilie, aby som chcela ešte zopakovať, že IRC taktiež vyzýva komisiu, aby rýchlo zaviedla nový akčný plán pre integráciu utečencov v rámci Európy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme za túto prezentáciu. Budem mať teraz jedno kolo otázok kolegovia. Rád by som začal poslancami, ktorí budú súčasťou delegácie Európskeho parlamentu na globálne fórum pre utečencov, takže ako prvá pani Dupont za EPP. Ďakujem, pán Šoto, ďakujem pani Zudberry za tento prehľad a za popis toho, aký je vlastne cieľ EÚ na konferencii. Pán Šotor, chcela by som hovoriť bližšie o jednom bode. Globálne fórum pre utečencov O tom ste hovorili obaja. Ste hovorili aj o tom, že tradičné štáty, ktoré predtým presidlovali, urobili e, krok späť. Hovorili ste napríklad o USA, Takže ako by sme mohli tieto štáty znovu zapojiť e, do týchto aktivít na globálnej úrovni, tak aby sme prispeli k väčšiemu úspechu? Ďakujem. Ďakujem, pani Björk. Ďakujem. Ďakujem aj komisii, aj zástupkyni IRC, ktorá zastupuje teda koalíciu mimovládok. Ja som spravodajkyňou pre legislatívu v oblasti presídľovania. Som rada, že naďalej sa toto téma budete zaoberať a budete vychádzať z politickej dohody, ktorá bola dosiahnutá v určitej chvíli. Musím povedať, že je to skutočne dôležitá, dôležité stretnutie. Je to poprvýkrát, čo sa zaberme túto témou. E, po dosiahnutí dohody e, ohľadom globálneho fóra utečencoch, takže musíme si uvedomiť, ako cestu sa chce EU vybrať. Chcela by som zopakovať to, čo ste obaja povedali. Chceli by sme vidieť viac miest na presídlenie pre utečencov a taktiež viac dodatočných spôsobov, je treba o tom diskutovať. No ako už bolo povedané, presídlovanie nenahrádza to, že potrebujeme aj iné legálne cesty a nevyrieši to ani ten fakt, že ľudia naďalej budú do Európy prichádzať a že potrebujeme lepšie azylové postupy a dôstojné podmienky príjmania v Európe a nie tak, ako to momentálne vidíme v Grécku a taktiež na eh, hranici eh, na juhovýchode v Chorvátsku a podobne. Takže musíme hovoriť o tom, kde môže byť efektívnejší, kde postupujeme. Stanovisko parlamentu pôvodne sa blížilo eh, tomu, čo teraz žiadajú mimo vládky, viac miest na presídlovanie a my parlament taktiež žiadame o to, aby tento program bol v podstate humanitárny aj naďalej, aby sa nehovorilo o podmienenosti v rozhovoroch s tretimi krajinami, no a taktiež, aby UNHCR hralo e, kľúčovú úlohu aby sa rešpektovalo medzinárodné právo a UNHCR, aby tu bol najdôležitejším aktérom. Takže toto je pre nás dôležitá chvíľa, kde môžeme presať len hovoriť a začať konať, môžeme vytvoriť viacročný plán, zaviazať sa. Lebo je to ťažké, sa zaviazať, než teda príde viacročný plán, ale myslím si, je toto najlepší spôsob, ako primeť krajiny, ktoré urobili krok späť, napríklad USA, to je celkom očividné, takže znovu ich zapojiť do týchto aktivít, myslím si, že e, toto je zásadná vec. Teším sa na našu účasť na fóre a dúfam, že sa dohodneme. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Trik prepačte, je tu aj pán Karem, ktorý je, je členom, alebo teda členom delegácie Globálneho fóra pre utečencov. Ja by som tiež chcela hovoriť, ale neviem, či by on nemal najprv. A neviem, myslela som si, že chcel povedať niečo. Pardon, to je samozrejme interná vec zelených. Ak pán Karem chce slovo, tak pochopiteľne mu ho dáme. Nie? Dobre, tak ja potom mám len pár stručných otázok. Hovoríme o presídlovaní, resettlement. To je súčasťou tohto kompaktu e, o utečencoch, ale ďalšia vec je finančná solidarita, ktorú treba troška zvýšiť v e, príslušných regiónoch. Otázka je, čo môžeme urobiť, aby sme kompenzovali a podporili krajiny e, v tých regiónoch, kam prichádza veľké množstvo utečencov. A ak hovoríme o napríklad Líbicoch, tak podľa mojej informácie ľudia sú v centrách v Líbii, pretože tí, ktorí dostali štatút utečenca, no nie je možné ich presídlovať, lebo e, nie je dosť. Možno, možno pani Šater sa k tomu vie vyjadriť, ale schúter. Alebo otázka je e, teda ešte aj na presídlovanie, ako môže komisia, ako by mohla komisia zabezpečiť to, aby tí najzraniteľnejší dostali možnosť presídlenia, nie tí, ktorí majú relatívne dobré hospodárske vyhliadky, alebo napríklad rodinní príslušníci, ktorí majú iné možnosti e, zjednotenia, alebo teda opätovného spojenia sa s rodinnými príslušníkmi v členských štátoch. A potom k tomu, čo povedala pani Superi, spolu, spolupráca s tretimi krajinami v oblasti migrácie, do akej miery je podmienkou e, pre presídľovanie utečencov z týchto krajín. Aké je stanovisko komisie k tomuto osobitne, ak zohľadníme to, že sa musíme sústredovať na tých eh, najzraniteľnejších utečencov z eh, ohľadom na štáty, v ktorých, eh, z ktorých pochádza. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za Riňu pani Galer. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám za vaše vystúpenie. Bolo by dobre, keby ste chodili pravidelne na výbor LIBE, pretože vidím dôkaz, že téma migrácie je takýmto spôsobom zohľadnená a zohráva centrálnu úlohu v práci nášho výboru. Vy ste hovorili o e, číselných údajoch, údajoch týkajúcich sa presidľovania v roku 2019, ale mohli by ste povedať niečo aj o výhľadoch do budúcnosti a aké sú najväčšie výzvy pred vami? E, pán Šoter, ale aj z hľadiska e, ochrany ľudských humanitárneho hľadiska. Druhá otázka. Ehm, my sme s veľkou podporou ehm, zvolili novú komisiu, ale ehm, pokiaľ ide o komisára zodpovedného za migráciu, si kladiem otázku, ako by bolo možné z, posilniť túto úlohu. Kto by mal byť komisár, komisár zodpovedný za túto oblasť? Či by to mal byť aj pán Borel, alebo ďalší, alebo akým spôsobom posilniť posilniť riadenie v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. To sú všetky, všetky kolegyne, kolegovia, ktorých som mal na zozname rečníkov. Chcem možno dať priestor e, 5 minút každému z vás na zodpovedanie týchto otázok. Možno pán Šuter by prvý mohol dostať priestor. Tak ja ako vždy sa budem snažiť odpovedať na všetky otázky. E, pán, pani Dupont, vy ste položila otázku, ktorá je veľmi relevantná, ale nie som si celkom istý, či ju budem vedieť zodpovedať. A to, to je otázka na to, ako zaangažovať medzinárodných partnerov. A my budeme, podľa môjho názoru, budeme musieť my ísť príkladom a tlak ostatných zainteresovaných, ten tu je. V minulosti niektorí z našich partnerov boli veľmi aktívni a e, na strane presídľovania sa to veľmi silne prejavilo. Ak si pozrieme tie čísla, tak e, ja myslím, že táto situácia sa potom prejavuje aj do návratov, ale chápeme, že tam treba ešte stále urobiť veľa. Um, no, každopádne to na teraz k tejto otázke stačí. Pokiaľ ide o to, pani Björk, odpoveď na vás. My vidíme samozrejme potrebu, aby to, to je prioritná oblasť. Chceme um, teraz vlastne predsednička von der Leyen to zdôrazňovala od začiatku, aké dôležité je presídlovanie. A mm, my hľadáme e, možnosť humanitárnej ochrany prostredníctvom legislatívy a zároveň e, možnosti legitímnej cesty. A ja si myslím, že toto, má, toto musí byť priorita a práve toto fórum pre utečencom, utečencov predstavuje veľmi dôležité miesto, kde sa o tomto môže hovoriť. A tiež súhlasím s tým, že presídľovanie je súčasťou nejakého širšieho kontextu. My musíme zaviesť eh, stabilné vnútorné pravidlá, ktoré sa budú zaoberať všetkými aspektmi. A pokiaľ ide o ten viacročný plán, tak eh, potrebujeme, aby eh, sme mali jasné, jasné, jasne vytýčenú cestu vpred. Komisia hovorila o roku 2020 a ten rok bol určený preto, lebo sme obmedzení eh, tým finančným cyklom a v tomto roku končí finančný cyklus viacročného finančného rámca a preto v roku 2020 posledný krát sa budeme venovať tejto veci eh, za tento finančný rámec. Samozrejme predtým sme riešili finančne viac rokov naraz, ale keď sa teraz môžem um, obrátiť na pani Keller. Jedným, jednou z víziev je stanoviť viacročný finančný rámec správne, pretože finančná podpora, ktorú Európska únia v tejto oblasti poskytuje, je dôležitá. Ide o 10 tisíc eur na jednu presídlenú osobu, čo je veľmi dôležité eh, pre členské štáty, ktorých sa to týka. A ja si myslím, že v tomto by bolo veľ, veľmi dobré, keby sme mali jasnú uh, cestu, tak by každý vedel, čo môže očakávať. A potom je tu pani Striga aj otázka uh, e, týkajúca sa vytvorenia nejakého, nejakého, nejakého širšieho rámca, kde by sme zaangažovali aj partnerov z tretich krajín, ktorí uh, by s nami mali spolupracovať. No a potom ste spomenuli Líbiu. Je samozrejme cieľom Európskej únie, aby tieto centra ukončili svoju činnosť. My by sme boli radi, keby sme mohli s eh, našimi zahraničnými partnermi spolupracovať na tom, aby sa ľudia dostali von z tých zadržiavacích centier a e, ten mechanizmus, alebo tá, tá, tá tranzitná cesta, hoci by sme boli radi, aby sa v tejto oblasti napredovalo rýchlejšie, vidíme e, pozitívne znaky v tom, že Rwanda sa snaží prispieť k, k riešeniu popri Nigerii. A my tento prístup podporujeme, chceme ľudí z Líbie evakuovať. No a Následne budeme skúmať, ako ich presíliť napríklad do Európskej únie. Prepačte, pán predseda, môžem prerušiť a spýtať sa, možno som to nepovedala dosť jasne, ale ja som hovorila o ľuďoch, ktorí sú v Nigeri, v Nigeri, v centrách, teda tí, ktorí boli evakuovaní, ale teraz čakajú na presídlenie, pretože nie je, lebo Európska únia neprijala dostatok záväzkov, alebo neponúkla dostatok záväzkov. Aha, tak ja tomu rozumiem. Ja to vidím tak, že to, to je proces e, taký, že spracovanie tých žiadostí na presídlenie je niekedy komplikované. Závisí to od e, toho, aký zložitý je spis, ako sa spolupracuje s partnermi. Niekedy je to pomerne zložitá záležitosť. A ja uh, som vyrozumel, že no, niekedy ani nechýba podpora členských štátov, ale je to skôr otázka toho procesu, toho spracovania. My samozrejme robíme všetko, čo môžeme, aby sme pomohli našim partnerom, konkrétne UNHCR, ale myslím si, že, že nie je nedostatok tých, za, tých prísľubov na presídenie zo strany členských štátov. Ja si myslím, že tu je skôr problém s tým, že prísľuby sú, ale dlho to trvá, ten proces jednoducho dlho trvá. A tie detaily a byrokratické tie jednoducho to celé spomalujú. Ale vzhľadom k tomu, že mi už vyprší čas, chcem povedať niečo k ochrane. Viacerí ste spomenuli význam ochrany a komisia to nejakým spôsobom nespochybňuje. My by sme len spomenuli, že vzhľadom k číslam my by sme boli radi, aby sa zvýšili, ale pre nás je podmienkou to, aby ten element medzinárodnej ochrany vždy bol garantovaný. Je to jednoducho základná vec v presídlovaní. Je to vec, ktorú má garantovať aj UNHCR. Ale okrem toho, okrem toho musíme prioritizovať a v súčasnosti naše priority sú úplne také isté ako UNHCR z hľadiska určitých e, oblastí okolo Stredozemnom, Maravika, Turecko, Libanon. Tam vidíme, že je to problém, je to, je to téma veľmi dôležitá a ja, teraz, sme, teraz sme hovorili o Nigeri a Rwande a tu, tu Tampere je súčasťou nejakého nového prístupu, ale my ten element e, ochrany, medzinárodnej ochrany, považujeme za základ presídlovania. Neviem, myslím, že som povedal na teraz všetko. Áno, bola to naozaj vyčerpávajúca odpoveď na tieto otázky a posledných pár minút dostane pani Saperi. 8 minút možno. Ani nebudem potrebovať tých 8 minút, pretože e, väčšina tých otázok bola adresovaná skôr komisia. Ja sa len dotknem niektorých záležitostí, ktoré boli spomenuté. V prvom rade tie otázky na to, ako nadviaz, znovu nadviazať spoluprácu s tými bývalými partnermi, krajinami, kde sme spolupracovali s presídlovaním. A tu napríklad kolegyňa a kolegovia v USA rovnako ako my pracujú na tom, aby sa napríklad e, nadvezovali kontakty s miestnymi spoločenstvami v týchto krajinách, v tretich krajinách. Žiaľ, e, je tu tento rok stanovený strop 18 tisíc, čo je radikálne zníženie oproti predchádzajúcim rokom a Kolegyne a kolegovia, e, myslím, e, boli celkom radi, že to ani nedosiahli. Ak by sme, keď, keď to porovnáme s cieľom 110 tisíc e, za predchádzajúcej americkej administratívy, tak tam je obrovský prepad v číslach. Teda svet naozaj asi teraz očakával do Európskej únie, aby sme ten nápadok, ten výpadok, pardon, um, vykryli my. A tu Vlastne ide o to, že je tu veľa ľudí, ktorí majú nárok na ochranu, ale e, na poslednú chvíľu sa dozvedeli, že v USA to nepôjde, lebo sa tam znížila radikálne tá kvóta. Um, no a potom e, je tu otázka kvality tých byrokratických postupov a napríklad informovania na druhom konci, teda na tom konci príjemcu je samozrejme ťažké vnímať ten, ten dopad na konkrétnych ľudí a tu rodiny, ktoré prichádzajú, jednoducho tam je ten pohľad e, veľmi až srdcervúci a najlepšia odpoveď, ktorú môžem ja poskytnúť, je, že by sme z našej strany mali všetci pracovať v našich krajinách, aby sme primeli vnútroštátne orgány tých členských štátov, ktoré zatiaľ neprišli so žiadnou ponukou na prijatie presídlencov, aby to urobili a zároveň, aby sme otvorili túto legálnu, bezpečnú cestu pre, pre týchto opravnených utečencov. A pokiaľ ide o, tie finančné, o otázku finančnej solidarity, podľa nás vo všetkých aspektoch sa snažíme presunúť financovanie na mnohých migračných cestách zo snahy zabrániť ľuďom v migrácii k tomu, že teda budeme akceptovať fakt, že ľudia jednoducho budú vždy migrovať a je to vec, ktorá môže spôsobovať niektorým krajinám problém, ale mali by sme sa preto menej zameriavať v tých našich eh, nastavovaní finančných plánov na zabraňovanie ľuďom v pohybe a eh, orientovať sa skôr na to, aby sme umožnili tým, ktorí oprávnene, dajme tomu, sa snažia niekde presunúť, sa integrovať do spoločnosti a získať prístup k verejným službám a, a zároveň uľahčiť e, ich absorpciu hostiteľským komunitám. Teda určitý holistický prístup. Vy ste tiež spomenuli, pani Kela, myslím, e, že teda bola tu otázka na hlavné výzvy, pre, ktoré pred nami čelia. No tak v prvom rade dostatok miest pre ľudí, to je to evidentné, ale ako sme hovorili aj v minulosti, my v Líbii pracujeme v teréne, vidíme, čo to znamená pre ľudí, ktorí sa nemôžu dostať z Líbie. Um, a potrebujeme zvýšiť počet prísluhov pre ľudí, ktorých treba z tých záchytných centier evakuovať, aj keď tie čísla um, no, skrátka nie sú dostatočné. Potrebujeme, potrebujeme reagovať. Potrebujeme reakciu a európske členské štáty musia dostať svojmu prísľubu riešiť ľudí, ktorí spontánne prichádzajú, vstupujú do azylového systému. Pretože toto um, je kohorta, ktorá nevždy má možnosť presídlenia. A tiež je možné urýchliť celý systém teda keď už prísľub je daný tak, aby to spracovanie, to sprocesovanie prebehlo dostatočne rýchlo, aj s podporou UNHCR a ostatných organizácií ale tiež prostredníctvom rámca na presídlovanie, ktorý má Európska únia, kde je cieľom optimalizovať postupy a snažiť sa, aby ten proces fungoval lepšie. No a záverom aspekty mm, alebo ďal, ďalšie aspekty. Tu sa chceme venovať tomu, ako Európska únia rieši tak žiadateľov o azyl, ako aj utečencov, ktorí sa už nachádzajú v Európskej únii, z hľadiska prístupu k zamestnanosti, k zamestnaniu a k e, perspektíve integrácie. Keď sme boli na globálnom fóre pre migráciu a žiadali sme, aby, stran, aby krajiny zlepšili možnosť zamestnávania utečencov vo svojich krajinách a možnosť ich legálneho zapojenia sa do, do spoločenského života. Musíme najprv ukázať, že ideme príkladom a že naše vlastné členské štáty takéto možnosti ponúkajú. To je prvá vec, ktorú by sme mali um, vytvoriť, pretože je ťažké žiadať od krajín na juhu, aby eh, toto, alebo na juh od nás, aby eh, toto rozbehli a pritom to nerobiť sami. Ďakujem veľmi, veľmi pekne za vaše príspevky. Ďakujem. Takže my sme vyslali delegáciu Európskeho parlamentu, budeme pokračovať do spolupráci. Ďakujem vám veľmi pekne za váš e, prínos. Okay, colleagues, then we move to point five. Dobre, drahé kolegyne a kolegovia, prechádzame na bod 5 na našom programe. Ide o E, výmenu názorov s, Ator, s Antoniom Vitorinom, ktorý je generálnym riaditeľom Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Rád by som teraz prizval pána Vitorina, aby prišiel sem na pódium za predsednícky stôl. Drahé kolegyne a kolegovia, teraz je pre mňa veľkou cťou a potešením v našom výbore privítať pána Antonia Vitorina, ktorý je generálnym riaditeľom Medzinárodnej organizácie pre migráciu a ktorý sem prichádza po prvýkrát po svojom menovaní v júni minulého roka. A teraz mám e, tiež to potešenie pripomenúť, že pán Vitorino bol predsedom tohto výboru od roku 1992 do roku 1994 a potom bol komisárom pre oblasť spravodlivosti a vnútorných záležitostí, takže pán Vitorino, som rád, že ste sem znova prišli. Výbor LIBE pravidelne e, organizuje výmeny názorov e, so zástupcami IOM. E, ostatná z týchto výmen sa konala len pred niekoľkými, rok, niekoľkými dňami pardon, v kontexte našich diskusí o situácii v Líbii. A my teraz s vami radi prediskutujeme široké spektrum otázok spoločného záujmu, osobitne záležitosti týkajúcich sa politik Európskej únie v oblasti azylu a migrácie, e, ako je vašich názorov na to, ako vytvoriť určitý globálny prístup k migrácii a tiež e, by sme sa chceli porozprávať o situácii jednotlivých migračných trás a plánoch IOM e, na riešenie budúcich vízie, vrátane strategické vízie na roky 2019-2023 No a e, dúfame, že budeme takto, organiz- e, budeme takto komunikovať s vašou organizáciou v budúcnosti. A teraz by som vám chcel odovzdať slovo na zhruba 15 minút, aby ste nám poskytli nejaké základné informácie a potom bude priestor pre kolegyňa a kolegov, aby sa vás pýtali. Hello, good afternoon to all of you. Uh, Mr. Chairman, thank you so much for the vám všetkým pekne popoludne, pán predseda, ďakujem vám za pozvanie. Som rád, že som sa mohol vrátiť do výboru pred výbor LIBE už v tretej funkcii pred štvrťstoročím, 25 rokmi som mal tú výsadu, že som sedel na tomto mieste, sice troška ďalej, ale teraz sa k vám prihováram ako generálny riaditeľ IOM. Tento rok Populácia medzinárodných migrantov v celosvetovom meradle sa odhadovala na 270 miliónov, čo je 3,5 obyvateľstva sveta. Od začiatku storočia celkový počet medzinárodných migrantov sa zvýšil približne o 100 miliónov a väčšina z nich je v aktívnom veku 34 dnes e, sa zameriavame na migráciu do Európy, v rámci Európy, ako aj v širšom susedstve EÚ. Napriek tomu je dôležité sa na veci pozrieť zo širšieho pohľadu a priznať, že väčšina medzinárodných migrantov v Afrike, ako aj v Ázii, migruje v rámci ich regiónu pôvodu. To znamená, že Agrečania v, v podstate v 80% migrujú z jednej africkej krajiny do druhej. Vzorce pohybov v rámci každého regiónu majú svoje charakteristiky a špecificity. Pripomínam, že v poslednom volebnom období som bol kritickým partnerom EÚ, predovšetkým pokiaľ ide o podporu európskej reakcie na veľký prílev migrantov a utečencov cez Grécko a iné oblasti. Teraz by som chcel hovoriť o niektorých konkrétnych príkladoch spolupráce s vykonávajúcimi partnermi. E, my sme mali 29 pobytových zariadení, v ktorých sa nachádzalo na gréckom kontinente 19 tisíc utečencov. IOM takisto e, prevádzkuje 29 dočasných záchytných táborov v Grécku, kde sa nachádza 2400 e, maloletých bez prievodu vrátane migrantov a žiadateľov o azyl. My sme v súčasnosti veľmi aktívni v regióne Balkánu. Prečo to spomínam? Od leta tohto roku a predovšetkým v posledných týždňoch sme zaznamenali nárast príchodu migrantov na grecké ostrovy. E, ich počet sa zvýšil približne o 300 na E, do, na Cyprus e, v rokoch 2017 a 2019 hoci e, ich tento počet je ešte stále nižší, než tomu bolo v roku 2015-2016, tento údaj predstavuje veľmi veľkú výzvu už pre aj tak nedostatočne vybavené recepčné príjmacie tábory v Grécku a inde. Ja to hovorím niečo ako včasné varovanie. Ja by som nechcel tu navyvolávať nejaké panické reakcie, ale je potrebné, aby sme sa venovali pripr- posilneniu pripravenosti, pretože tie čísla rastú. Okrem toho, IMO je kritickým partnerom aj v širšom eh, susedstve a mimo Európy v rôznych aktivitách vrátanie núdzových e, reakcií. V 2018 naše služby využívalo 33 miliónov osôb, ktoré boli v pohybe. Odhaduje sa, že existuje 41 miliónov vnútorne presídlených osôb, ako je Demokratická republika Kongo, Irak, e, Somalsko, Južný Sudan e, bol v rámci OSN zriadený panel na vysokej úrovni s cieľom riešiť problematiku vnútorne v E, presídlených osôb v súčinnosti s UNHCR a IOM. Takisto pokiaľ ide o e, zásahy v situácii po prírodných pohromách, e, tak tu takisto sa posilňuje naša úloha, pretože skutočne zmena klímy je teraz jedným z kľúčových faktorov pohybu ľudí v v rámci migrácie. E, takisto sme zaznamenali takýto nárast nielen v, vo Venezuele, ale aj v, v Odhaduje sa, že v súčasnosti je 25 miliónov, teda 5 miliónov venezuelčanov, ktorí sú presídlení v rámci regiónu, ale je možné, že tento počet sa do konca budúceho roka zvýši na 6,5 milióna, čo znamená, že venezuelská kríza sa bude z hľadiska objemu rovnať sírskej kríze. Takisto sme zaznamenali výrazný nárast pohybov obyvateľstva zmiešaného pôvodu. E, takisto sú to utečenci, obchodované osoby, malolety bez, spriero, bez prievodu, osoby bez štátnej príslušnosti, e, utečenci, migranti bez dokladov. Toto všetko sú osoby, ktoré z, e, z, patria do týchto kategórií. Odhaduje sa, že minimálne 65 tisíc neregulárnych migrantov zomrelo v rámci dvoch e, rokov Ehm, je potrebné nájsť spôsoby na ochranu ľudských práv osôb, ktoré sú v pohybe. Je potrebné zraniteľným osobám poskytnúť ochranu. Napríklad Africká únia, OSN, pracovné skupiny pre migráciu už v tomto ehm, prípade pôsobia. Ehm, pracovná skupina OSN pre migráciu podporuje tisícky takýchto migrantov v Líbii, predovšetkým prostredníctvom cieľom dobrovoľných programov návratu. Pokiaľ okrem pomoci poskytovanej utečencom v Líbii v, pod záštitou UNHCR vyše 6 tisíc takýchto utečencov získalo podporu od IOM, aby sa v posledných dvoch rokoch mohli vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Takisto sa snažíme zaujať holistický prístup, dlhodobý prístup k núcovým eh, humanitárnym opatreniam, ktoré zahrňajú aj ciele agendy 2030 a EÚ je pre nás v tomto smere kľúčovým partnerom. V roku 2018 medzinárodné spoločenstvo podporilo globálny koncept bezpečnej a legálnej migrácie. Generálny tajomník OSN takisto požiadal o to, aby bola zabezpečená koordinácia medzinárodnej siete a podpory členským štátom pri implementácii E, globálneho kompaktu pre migráciu. Upozorním na to, že budúci rok sa bude konať prvé regionálne prehodnotenie implementácie globálneho kompaktu. Teraz by som chcel povedať ešte ďalšie veci. A začnem Libiou. V súčasnosti je vyše 1,5 milióna ľudí v tejto krajine, ktorí potrebujú ochranu a pomoc. Patria medzi nich e, medzi, e, okrem 6 tisíc e, migrantov a 5000 osôb, ktoré ešte podľa nášho odchodu, odhadu sa nachádzajú v zachytných táborách, táboroch. Okrem toho, 140 tisíc osôb bolo v dôsledku prebiehajúcich konfliktov vnútorne presídlených v Líbii v oblasti Tripolisu od apríla tohto roka. Rád by som chcel upozorniť, že pre nás Líbia nie je bezpečným miestom pre migrantov a nie je to ani bezpečné miesto pre návrat migrantov. Ehm, my spolu s komisárom pre utečencov sme napísali list Africkej únii a Európskej únii, ktorým vyzývame na zastavenie e, násilností a zníženie napätia, aby sa zabezpečila bezpečnosť utečencov, aby sa zlepšila politická situácia v krajine, ktorá má veľmi negatívny vplyv E, zároveň my ako organizácia v súčasnosti prehodnocujeme našu pozíciu vo vzťahu k patracím akciám a záchranným akciám v Líbii. E, z časti v dôsledku nedávnych zmien v Libyskej pobrežnej stráži, ktoré je pre nás zdrojom znepokojenia, ako aj vzhľadom na urgentnú potrebu stabilizovať záchranné a patracie operácie, operácie v strednom stredozemí je potrebné, aby medzinárodné lodi dostali povolenie zapojiť sa do záchranných a patracích operácií na celom stred, celej strednej časti stred, stred, stredozemného mora a je potrebné, aby mali tieto lode potrebné vybavenie a aby bolo možné už na palube e, zisťovať niektoré veci týkajúce sa týchto migrantov. Takisto je potrebné riešiť humanitárne potreby a výzvy v oblasti Stredomoria. E, je potrebné zvýšiť predvydateľnosť a preto dúfame, že nová komisia bude schopná prekonať tie súčasné problémy, pokiaľ ide o príjmanie európskeho azylového systému v súčinnosti s Európskym parlamentom, kde už boli prijaté príslušné správy. A ešte niekoľko ďalších postrehov. Kedy, keď budujeme partnerstva s tretimi krajinami, je potrebné zaujať vyvážený prístup. Nová komisia už identifikovala navrať neregulárnych migrantov ako jednu z, priori, z priorit. Týka sa to samozrejme návratov, ktoré sú um, nevyhnutnou súčasťou komplexnej migračnej politiky, ale je potrebné si uvedomiť, že dobrovoľné návrat návraty musia byť sprevádzané udržateľnými návratmi a je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre vrátené osoby, aby mali možnosť opätovne naštartovať svoj život, plne sa začleniť do spoločnosti krajiny pôvodu a takisto je potrebné prihľadať aj na potreby členov občianskej spoločnosti, ktoré by, mo- ktorí by mohli prispieť k tomu, aby toto znovu začalo začlenovanie bolo úspešné. Vytvára sa tu možnosť komplexného a vyváženého riadenia migrácie. Medzinárodné spoločenstvo v oblasti migrácie využíva existujúci finančný e, rámec, ale je potrebné takisto, aby sme dôsledným spôsobom uplatňovali finančné nástroje na zabezpečenie skutočného vplyvu my vstupujeme do diskusie s európskymi inštitúciami s cieľom posudzovať e, komplexné siete prepojenia, migračné vzorce za, e, v, v teda podľa usmernení agendy 2030. Pán predseda, nadchádzajúci nový Pakt o migrácii a azile bude pre Európsku úniu predstavať príležitosť na to, aby e, prijala nový stimul, pokiaľ ide o riadenie migrácie. Je potrebné, aby v rámci tohto prístupu zahrnula viaceré oblasti politiky a uplatňovala konštruktívny prístup s cieľom hľadať e, realizovateľné riešenia. Tieto riešenia budú mať kľúčový význam a môžem povedať, že Medzinárodná organizácia pre migráciu je pripravená pomáhať pri realizácii týchto riešení. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás a želám vám veľa úspechov v nadchádzajúcich rokoch vo vašej funkcii riaditeľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Chcel by som sa ospravedlniť za to, že som prišiel neskôr, pretože meškalo moje lietadlo z Madridu. E, pretože letisko bolo zahltené v súvislosti s konferenciou OSN o klíme. Ďakujem kolegovi za to, že sa ujal úlohy e, predsedníctva, kým som tu nemohol byť. A chcel by som teda oznámiť, že do 17, 17.25 bude prebiehať hlasovanie. Je potrebné, aby sme mali potrebný počet poslancov e, a títo, preto navrhujem teda, aby sme teraz, aby sme skutočne mohli začať na čas s tým hlasovaním. Navrhujem teda, že iba e, krátke kolo otázok si dáme e, v tomto momente a začneme zvyčajnými eh, koordinátormi. Najprv to bude za EPP. Eh, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel úvodom povedať, že som veľmi rád a dokonca môžem povedať, že som aj hrdý na to, že je medzi nami Antonio Vittorino, a to nie len, a nehovorím to len z toho dôvodu, že je to veľmi dobrý priateľ, ale hlavne preto, že ja som ho poznala ako e, poslanca ešte pred 15 rokov a viem, že patrí medzi najväčších expertov na túto oblasť a skutočne táto práca, ktorú vykonáva, je mimoriadne náročná. Od roku 2015 sa situácia neprestane zhoršuje, ak to tak smiem povedať. A vidíme, že tá situácia všade, dokonca aj na uliciach, začína byť alarmujúca. Skutočne to vidíme na vlastné oči. Ja mám len dve konkrétne otázky, ktoré v zásade nesúvisia so, so praktikov, ale sú to dve situácie, ktoré ma mimoriadne znepokojujú. Poprvé to je Venezuela a tam sú tie presídlené osoby, kde ich počet e, presiahol 4 milióny 500 tisíc týchto utečencov e, v, na kolumbijskej hranici som videl, že tá situácia je skutočne desivá e, aj z humanitárneho hľadiska. Ale začiatkom mesiace som bol v Bogota a myslím si, že tá situácia sa stala už úplne neudržateľná e, čo sa prejavuje aj v demonstráciách a protestoch e, v tejto krajine. E, to samozrejme začalo byť veľmi viditeľné. Už na uliciach dochádzalo k potičkám medzi utečencami a e, obyvateľmi Kolum- Kolumbie. A druhá vec, ktorá ma mimoriadne znepokojuje a myslím si, že by sme jej mali venovať veľkú pozornosť, a to je e, postavenie e, utečencov v Bosne a Hercegovine. Ja som osobitným spravodajcom pre Bosnu Hercegovinu a pokiaľ viem, predovšetkým teraz v oblasti Bihaču je humanitárna situácia pravdepodobne jedna z tých najhorších, dokonca aj v porovnaní so situáciou v niektorých e, častiach Libie, Grécka alebo Turecka. Ako teda vy vnímate tieto dve situácie, ako ich vy vidíte z vášho pohľadu? Ďakujem, pán D'Angelo. Nevidím tu Brigit Sipel, ktorá zvyčajne hovorí za SAD. Ale pani Olaf, chcete hovoriť? Ja rada využijem túto príležitosť, budem hovoriť po nemecky. Najprv by som chcela poďakovať za to, že ste prišli k nám do výboru, že ste si vyhradili čas, aby sme hovorili o tejto ťažkej téme. No a tematicky by som chcela nadviazať na to, čo teraz práve povedal kolega, a síce situácia na externej hranici EÚ medzi Bosnou a Chorvátskom. Viete, pán riaditeľ, že situácia v Bosne sa stále zhoršuje. Bosna sa stala takým bottleneckom, takým problematickým miestom. A tá hrozná humanitárna situácia už e, tá situácia vyzerá tak, že je tam veľa e, os, osôb, ktoré prichádzajú do Bosny a v tom nechválne známom Vúčiaku v tomto tábore sa potom zdržiavajú. Ja som sama to videla osobne v septembri, nemôže sa tam hovoriť ani tábor, je to tam skutočne veľmi zlé. A taktiež v septembri som bola v tábore e, Bíra v Bihači a hovorila som tam e, so zastup, zastupkyňami EOM e a oni sami a to tam veľmi kriticky hodnotia. No a počet osôb, ktoré sa momentálne nachádzajú v Bosne, sú je ťažko odhadnutelní, pretože utečenci sa v podstate každý deň snažia prekročiť hranicu do Chorvátska. No z mnohých správ vyplýva, že e, na tejto hranici sú potom potlačaní naspäť, taktiež tam boli aj strelné zranenia. No ale samozrejme tá hranica je nekontrolovateľná, je to zelená hranica a v posledných mesiacoch tam bolo niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa dostali cez túto hranicu. Takže sa to v podstate prezentovalo, ako už sa zatvorila balkánska trasa, ale vôbec to tak nie je. Takže situácia je dramatická, vieme, že je zima, začalo mrznúť a tento tábor absolútne neposkytuje žiadnu ochranu ľuďom. A oni tomu hovoria the game, keď chcú prekročiť hranicu, snažia sa utieť z toho tábora. Takže ako chcete vyriešiť túto dilemu, ako môžeme my, poslanci Európskeho parlamentu, prispieť eh, k riešeniu, my, okrem toho samozrejme, že využívame nástroj, ktorý máme v dispozícii, čo môžeme robiť okrem toho, nadráme z toho, možno môžeme priamo s vami spolupracovať, aby sme eh, dosiahli zlepšenie, ktoré je skutočne urgentné. Sí. Ehm, nevidím pani Sibela, ale pán Turači, možno, že prevzmete túto úlohu. Ja som to síce neplánovala, ale vidím, že Sofia tu nie, ale aj tak mám otázku. Uh, Pán Vitorino, ja veľmi obdivujem vašu prácu vzhľadom na vaše rozsiahle skúsenosti nielen ako komisára, ale aj toho, čo ste následne robili v rámci IOM. Mám takú do istej miery politickú otázku a potom praktickú otázku. Tá politická otázka súvisí s novým paktom o migrácii, ktorý oznámila predsednička eh, komisie a e, neviem, aký má byť jeho obsah, ale vzhľadom na skúsenosti, ktoré ste vy zaznamenali v súvislosti s migráciou počas vaše, vašej kariéry, čo by ste uviedli také, o e, čo sme doteraz nehovorili, čo by mohlo skutočne posunúť riešenie problematiky migrácie. A ďalej, pokiaľ ide o tie štatistické údaje, ktoré ste nám tu uviedli, ja, so, ja ich poznám a nechcem tu vyvolávať poš, poplašné správy, ale skutočne sú veľmi znepokojujúce. Pýtam sa, či vzhľadom na to všetko, čo sa deje v Grécku a investície vložené do Grécka za posledné 4 roky, myslíte si, že Grécko je dnes lepšie vybavené na to, aby riešilo potenciálny prílev utečencov, e, či situácia v teréne sa zlepšila, či sú niektoré nové nástroje, alebo či by nás ešte mohlo zaskočiť náhle zvýšenie počtu e, utečencov. Pani Brik, e, ďakujem, ďakujem pán Viktorino. Ďakujem, ja si spomínam, že E, ste boli čerstvým komisárom, keď sa schválili dočasné závery a naďalej toto sa ozrkadluje v tom, čo hovoríte. Ste zodpovední aj za tie prvé legislatívne nástroje, ktoré vychádzajú ešte z Amsterdamskej zmluvy, takže skutočne máte skvelú kvalifikáciu pre svoju prácu, ktorú teraz odvádzate. Mám tri stručné otázky. Hovoríte, že návraty do Líbie nie sú bezpečné, s tým absolútne súhlasím. Aké je vaše stanovisko k spolupráci e, a k finančnej podpore Libyjskej pobrežnej stráže, pretože toto vedie k tomu, že ľudia sú navracaní do Líbie a do detenčných centier. No a druhá vec, e, IOM odvádza dobrú e, prácu v súvislosti s dobrovoľnými návratmi. My máme teraz návrh prepracovania smernice, ja som tam spravodajkyňou a vidíte v tom prepracovaní, že podmienky dobrovoľných návratov v podstate sa redukujú, že sa môžu dostať dolu na nulu. No a stanovisko IOM je aké k, týmto posledn- k tomu poslednému vývoju veci, pretože chceme dobrovoľné návraty, v súčasnosti ale nie sú úplne najefektívnejšie. Taktiež hovoríte o udržateľných návratoch, to je zásadné a čo sa týka návratov do tranzitných krajín, myslíte si, že sú udržateľné viac než návraty do mm, krajín povodu? Ja. No. Pán van den Driesche. Áno, sme väčší než eh, komunisti, budem hovoriť po holandsku, lebo je to môj eh, rodný jazyk ja som sa pozrel na vašu webovú stránku Medzinárodná organizácia pre migráciu. Vy to máte dosť čísel ohľadom e, faktov, máte tam veľa informácií a e, čísel, tak aby sa dobre vytvorila správna politika. No a čo sa týka stanoviska e, občanov k migrácii v Európe, boli tam globálne čísla aj v Európe. No a v Európe to vyzerá, že väčšina občanov chce menej migrácie. No jedna veci, ktorá ma tam osobne upútali, to je politika viacerých krajín, ale aj medzirodných e, inštitúcií. Hovorili ste napríklad o e, globálnom kompakte, o migrácii, OSN, že tieto v podstate migráciu stimulujú. No a moja najdôležitejšia otázka pre vás je to, že čo si zisťovania, merania nejakých čísel ohľadom migrácie, udržateľnej, ilegálnej, legálnej migrácie. To nie, ale skôr, čo v podstate ženie tieto migračné toky. Túto migráciu ľudia v Európe jasní nechcú, oni ju chcú zastaviť, ale čo ju ženie? Ja som v lete čítal knihu od demografa Smitha a na základe čísel, tam bola objektívna analýza, a on hovorí, že obyvateľstvo v Afrike v tomto storočí um, ide pôjde z jednej miliardy na štyri. A to nebudú len ľudia, eh, ktorí budú utekať pred vojnami, ale majú prekernú situáciu, chcú ísť do Európy, chcú sa sem presťahovať. No a taktiež tam rastie stredná trieda. Takže moja otázka je, či migrácia nie je poháňaná skôr demografiou z vášho pohľadu. No a akým spôsobom tieto migračné toky v podstate môžu byť zastavené, pretože je to dráma aj pre ďalšiu situáciu v Afrike aj v Európe. Ďakujem. Dobre. Chcel by som povedať, že z vašej skupiny sa nikto nehlásil. Samozrejme, pokiaľ sa prihlásite, tak dostanete slovo. Rovnaká vec pre EKR. Nevidel som, že by sa niekto z EKR hlásil. Pokiaľ sa mýlim, tak mi to povedzte. No a teraz prechádzam ku GUE, takže bude hovoriť pani Ernst. Bude hovoriť tiež vo svojom rodnom jazyku. Myslím si, že už e, viete dlhú dobu, že IOM sa snaží kriticky postupovať a veci meniť. To si myslím, že je pozitívne, keď napríklad tvrdíte a zistujete, že Líbia už nie je bezpečnou tretou krajinou. No ale mojou otázkou je, jedna vec je to konštatovať, ale aké to bude mať dôsledky? Čo to pre vás znamená, keď hovoríte, že to nie je bezpečná tretia krajina? Aký je dôsledok? To, že utečenci, ktorí tam prídu, znovu, že ich odsúdem naspäť? Alebo ako teraz vyhodnotíte toto vlastné konštatovanie, aké to bude mať dôsledky. Takže to je prvá vec. Po druhé, celá táto analý, externalizácia našej politiky v tejto oblasti, toto má vážny dopad aj na migráciu. No a keď sa pozriete na to, čo sa stane alebo čo sa deje na externej hranici EÚ, vrátane hovorím aj o Líbii a o Sredozemnom mori, myslíte si, že externalizácia alizelovej politiky, tak ako ju teraz robíme, že to je správny spôsob a že je z ľudského pohľadu zodpovedná, alebo podľa vás musí byť pozmenená? No a tretia vec, Balkán. Balkán momentálne, alebo v posledných pár rokoch, e, je bol menej pod našim radarom. Hovorilo sa o mori a o ďalších e, miestach v Grécku. No ale to, čo sa na Balkáne deje, tak to je skoro až také peklo. Mnohí hovorili už o bihači. A ja, mňa by zaujímalo, ako vy sa pozeráte na situáciu v oblasti ľudských práv vzhľadom na to, napríklad, že chorvátsky pohraniční agenti strieľali na utečencov alebo na nich poštvali psov. Takže mňa by zaujímalo ešte, ako v Bosne, teraz hovorím ešte o Bosne, ako tam chcete postupovať, čo robí konkrétne IOM v Bosne, ako sa staviate konkrétne k tejto situácii, s kým spolupracujete. A všimli ste si, že utečenci, ktorí tam prichádzajú, možno aj z Grécka, takže máme za sebou už dlhšiu cestu, ako sa k ním staviate. Takže na to sa chcem ešte opýtať. Okrem toho, že neverím na dobrovoľné návraty, pretože právny základ je stále menší, takže myslím si, že to je skôr taký fetiš. Ďakujem. Dobre, teraz e, kto sa chce ešte opýtať? Zapísal som si troch. Ako prvý pán Zdechovský, ktorý práve opustil miestnosť. Takže ďalší bude, alebo ďalšou bude pani Kelech. Oui, merci, merci beaucoup, monsieur. Ďakujem, pán Vitorino, za vašu prítomnosť, cením si vaše skúsenosti a úplne zdieľame váš cieľ, ktorým je prijatie alebo vytvorenie Európskeho azylového mechanizmu. E, v, ale je potrebné, aby sme my znovu v rámci spolu e, tvorby legislatívy spolu legislatívca um, uh, takisto plnili svoju úlohu. Tešíme sa, že môžeme zdieľať túto úlohu. Uh, mám jednu otázku. Uh, miera migrácie v Európe nie je veľmi vysoká. Sami ste hovorili, že je nižšia ako v rokoch 2015-2016. <coughs> Vypracúvate nejaký krizový plán pre Európu, Mám tu na mysli predovšetkým na mysli situáciu v krajinách okolo Stredozemného mora, kde je možné očakávať zvýšený prílev migrantov. Takisto, pokiaľ ide o COP 2025. Eh, mohli by ste nám povedať niečo viac o očakávanom prílebe klimatických utečencov? Ďakujem. Pani Mecola, prepašte, nemám hlas, ale posnažím sa. Chcem sa pýtať, pán Vitorino, ďakujem teda za vašu prácu. My skutočne zblízka sledujeme váš aktivizmus, keď sa snažíte zaručiť, že sa bude hovoriť jasne v tejto oblasti, že to bude jasná retorika. Hovorili ste tak zbežne o Líbii, ja som z Malty a každý deň tam máme príbehy ľudí, ktorí naskakujú do člnov, ktoré sú dosť vratké a snažia sa nájsť lepší život. Väčšina si to ľudí neprichádza z Líbie, ale z ďalších krajín. V Líbii boli buď dlho alebo nie, v závislosti od prostriedkov, ktoré majú k dispozícii na to, aby túto nebezpečnú cestu podnikli a v podstate sú len obeťami toho, že sa premiéry e, členských štátov medzi sebou prehadujú. Takže prosím, čo sa tam deje, čo robí IOM v Líbii, ako sa spolupracuje s líbyskými úradmi, s ktorými koho zastupujú, máme tam nejakých partnerov. No a existuje nádej, že by sa situácia mohla v blízkej budúcnosti trochu zlepšiť? Ďakujem pani Kunke. Ďakujem pán Vitorini, keď ste boli eurokomisárom, tak ste mali na starosti, ako ste povedali, oblasť vnútra spravodlivosti. Hovorili ste o komplexnom prístupe k migrácii, kde by sa vyvážil humanitárny a hospodársky aspekt. Hovorili ste o e, právach a taktiež ste hovorili o spoločnom európskom azylovom systéme, ktorý by poskytoval ochranu. Odtedy, ako všetci vieme, a videli sme toho aj dôsledky, je tu v oblasti riadenia migrácie prístup, ktorý sa orientuje skôr na zaručenie bezpečnosti. Takže by bolo zaujímavé, keby ste nám povedali viac ohľadom toho, ako sa dívate na vývoj veci a to vo svetle e, vaš, vašej súčasnej práce a taktiež, čo si myslíte, že by sa mohlo ďalej robiť? Ďakujem. Mr. Šimeka. Ďakujem, pán Šimička. Thank you very much. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem pán Vitorino za to, že ste tu, za to, že ste sa s nami podelili o vaše názory. Mám tri otázky. Už tu sa znelo veľa otázok ohľadom Európy taktiež toho, čo by Európska únia mala robiť, keďže naďalej zlyháva naše úsilie o reformu azylu migrácie. Mám špecifickú otázku k Sýrii. Je tu plán prezidenta Erdoána vytvoriť tzv. bezpečnú zónu pre navracanie sírskych utečencov. No a je trochu zvláštne, že aj niektoré člen, vlády členských štátov EÚ toto vyzerá, že to podporujú. Takže moja otázka je, či by ste nám mohli poskytnúť aktuálne informácie, ako to vidíte, aký to môže mať dopad potenciálne. Ďalšia otázka z takého globálneho pohľadu, globálne riadenie migrácie, hovorili ste o kompakte OSN, ale tam taktiež v Európe sú problémy. Niektoré členské štáty odmietajú ratifikovať tento pakt a zúčastniť sa na príslušnej konferencii. Takže globálna spolupráca v oblasti migrácie. Myslíte si, že je teraz lepšia, alebo že sa trochu rozpadá? Napríklad vzhľadom na tento globálny pakt OSN a e, rokovania o ňom. No a posledná otázka sa týka globálnej spolupráce, konkrétne financovania, špecificky vaša organizácia. Tak tam Európska únia je najvýznamnejším podporovateľom a darcom, ale nie je problémom, že ďalšie krajiny na svete nie sú až také nadšené a nechcú až tak podporovať vašu prácu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Zdechovský sa vrátil práve na čas, aby mohol využiť svoj rečnícky čas. Takže prosím, položte telefón na chvíľku a budete sa môcť pýtať. Prepačte, ospravedlňujem sa. Musel som diskutovať s českými novinármi ohľadom konfliktu zájmu nášho premiéra, takže skutočne dôležitá otázka, keďže komisia už urobila záverečné rozhodnutie aj v tomto smere a nie je to pozitívne pre nášho premiéra. Yeah, for... Takže je to pre médiá zaujímavé. Ďakujem, že ste sem prišli medzi nás dnes. Ja chcem povedať, že som bol na balkánskej trase v roku 2015 No a všetkým kolegom môžem povedať, že situácia nie je oh, horšia než v roku 2014 a 2015. V roku 2015 to bolo skutočne neuveriteľné, hrozné, bola to katastrofa. A čo si myslíte, aké by bolo najlepšie riešenie pre Líbiu? konečné riešenie. A keď som bol e, v Afrike, tak som diskutoval s mnohými premiérmi a ministrami. Hovorili sme o probléme migrácie z Afriky, o tom, ako to riešiť. No a mnohí z nich kritizovali EÚ v tom zmysle, že EÚ sa díva na migráciu z európskeho pohľadu, ale nie z afrického pohľadu. Oni hovoria, že potrebujeme silnejšiu spoluprácu, pretože Mnohé africké krajiny sú pripravené konať v oblasti migrácie a predovšetkým, čo sa týka situácie v Líbii, európske krajiny majú veľký vplyv v Líbii, ale africké krajiny tam nemajú až taký vplyv a pritom poznajú situáciu oveľa lepšie a majú skúsenosti s riešením tohto konfliktu. Takže moja otázka je, ako sa na to dívate vy. No a posledná vec, situácia v Libanone. Boli sme tam na misii, videli sme tam tzv. utečenecké tábory pre palestínčanov. Myslíte si, že môžeme postupovať tak, že budeme podporovať e, tieto utečenské tábory a ako dlho im budeme hovoriť utečenci, pretože sú to ľudia už z druhej alebo tretej generácie, to už nie sú typickí utečenci. Takže ako vyriešiť problém palestínčanov v mnohých krajinách v tomto regióne. Ďakujem. Ďakujem. A teraz, ak sa nemýlim, E, sme vyčerpali e, všetky žiadosti o slovo, respektíve otázky. Ak nikto nechce požiadať o slovo v tejto chvíli, tak dáme slovo pánovi Vitorinovi, aby odpovedal na to, čo ste sa pýtali. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som rád, že tu vidím vás a ďakujem za pozvanie. Ale teraz, e, osobne teda, som rád, že tu môžem byť, ale e, k tým odpovediam chcem povedať pár len pár vecí, len veľmi stručne chcem zasiahnuť do e, hlasovania na tomto výbore. Bol som tu predsedom, takže viem, aké dôležité je dodržiavať čas, ale v prvom rade chcem poďakovať Pavlovi Pavlovi Ranželovi za jeho milé slova a chcem povedať, že k tým dvom otázkam, ktoré položil. A. Venezuela. Situácia vo Venezuele sa stáva veľmi ťažko zvládnutelnou a bude to v budúcnosti ešte ťažšie, pretože ehm, krajiny v tomto regióne e, veľmi ústretovo e, akceptujú e, utečencov z, tej, tej, z tejto krajiny. Ani ich nenazývajú utečencov, je to 5,5 milióna ľudí, ktorí opustili Venezuelu a sú svojím spôsobom príjmaní, či už na základe humanitárnych dôvodov, alebo na základe humanitárnych víz, alebo dočasne, boli akceptovaní a integrovaní do spoločnosti v okolitých krajinách a preto e, veľká časť našej snahy sa sústreďuje na hladkú integráciu e, vysídlených venezuelčanov do spoločností v okolitých krajinách. Ale, a tu treba povedať jasne, objavujú sa e, známky, že sa dostávame k hranici znesiteľnosti. Osobitne tu ide o tlak na sociálne služby, napríklad prístup detí k vzdelávaniu, čo je tam uľahčuje situáciu napríklad to, že všetci hovoria v tomto regióne jedným jazykom, ale tlak na vzdelávací systém v okolitých krajinách a zdravotníctvo a ostatné, ostatnú infraštruktúru v hostiteľských krajinách je taký, že sa začínajú objavovať signály z týchto susedných krajín, o degradácii kvality služieb pre všetkých občanov kvôli tomuto obrovskému prílevu utečencov z Venezuely. to je pomerne, to, to je rastúci problém a môže to byť problém budúcnosti. Veľký z našich výskumov vyplýva, máme na všetko akronym, ale toto je DTM, toto je, to sú e, prieskumy názorov e, vysídlených ľudí a zistujeme, že drvivá väčšina, drvivá väčšina z tých ľudí, ktorí sú vysídlení, nemá nejakú nádej, že by sa situácia vo Venezuele mohla zlepšiť na toľko, že sa tam môžu, budú môcť rásť vrátiť. A preto e, reálne zvažujú, že sa usídlia stá, nastálo v e, tých hostiteľských krajinách. Čiže tu nehovoríme už len o kríze. Je to krízová situácia, ktorá bude mať trvalé, <laughs> trvalé následky na tejto okolité spoločnosti. A preto spolu s UNHCR rozbiehame platformu a apel na rôzne krajiny, má ísť o zhruba 730 miliónov dolárov, e, ktoré sa budú uvoľňovať postupne. Budúci rok pôjde o 6,5 milióna eur a cieľom je investovať 1,3 miliardy e, dolárov dokopy, aby sme poskytli podporu týmto susedným krajinám Venezuely nielen na to, aby dokázali akceptovať e, utečencov z Venezuely, ale aby poskytli podporu hostiteľským spoločenstvám. A teraz sa budem venovať otázke balkánskej trasy. Na túto vec bolo položených viacero otázok. E, vidíme, že dochádza k náhlemu nárastu tlaku na grécké ostrovy, ale aj e, celkovo pohyb v oblasti Balkánu. Tam napríklad Bosna sa nachádza v kritickej situácii. IOM má zastúpenie v Bosne, Výzgovine a momentálne podporujeme v táboroch 7 tisíc Eh, vysídlených ľudí, utečencov, žiadateľov o azyl, zmiešané toky, neviem, ako ich budeme nazývať, ale eh, sú tam všetci. V Bosne Hercegovine je najkomplikovanejšou vecou to, že treba urýchle, alebo teda požadované urýchlenie budovania kapacít na zvládanie týchto migračných tokov nejde podľa plánu a podľa našeho, nášho hodnotenia je, sú je momentálne 3000 ľudí, ktorí nemajú k dispozícii vôbec žiadne príbytky alebo E, útočiska, to, teda 3000 ľudí v Bosne sa nemá kam uchýliť, čiže riešenia. Hej. V prvom rade urýchliť budovanie kapacít, samozrejme, ale pokúsme sa, e, pokúsme sa vidieť aj to, že orgány v Bosne Hercegovine sú efektívne v reakcii na naše žiadosti. My totiž to sme požiadali niekoľkokrát o budovanie kapacít na príjem utečencov, migrantov, žiadateľov o azyl a čakáme niekoľko mesiacov na to, kým zbehnú tie byrokratické administratívne procesy. Takže je tu aj ten praktický problém, ale politický tiež. A politický problém je v tom, ako presvedčiť eh, bosenskú vládu, aby konala troška aktívnejšie a schvalovala budovanie kapacít alebo schválila budovanie kapacít. Ako ste povedali, blíži sa zima a my a nám tu hrozí veľmi vážna humanitárna situácia. E, veľmi si však cením e, vašu e, otázku na internú organizáciu veci VU je také porekadlo, že človek by sa nikdy nemal vrácať na miesto, kde bol šťastný a ja vám môžem povedať, že ako bývalý európsky komisár pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti som bol veľmi šťastný a bolo by veľmi, veľmi nebezpečné sa vrácať na takéto miesto, kde človek raz zažil toto šťastie. Ale poviem vám dve veci. Jeden problém, ktorému dnes čelíme, je, že je absolútne, nevho- je absolútne nevyhnutné znovu vybudovať vzájomnú dôveru členských štátov v tejto veci. Ak nebude fungovať vzájomná dôvera, tak jednoducho nie je e, možné sa dohodnúť a dohodnúť sa je treba. V mojej, moja skúsenosť mi napoveda, že ehm, ľudia sa často radi dohodnú slovne, ale potom, keď to dojde do fázy realizácie, tak je to ťažšie. A tu je potrebná solidarita, možno aj viac rýchlostná. Solidarita je absolútne nevyhnutná, podľa môjho názoru. Ale to, ako solidaritu premietneme do reálneho konania, reálnych činov, to možno diverzifikovať ehm, a ja by som sa teraz chcel troška s niečím priznať. Ja som nikdy nechápal, respektíve jeden z nástrojov, ktoré som navrhol, keď som bol v komisii, sa nazýval, toto išlo o smernicu o dočasnej ochrane. Neviem, či možno si to nepamätáte, bolo to dávno. Teda, koncepcia dočasnej ochrany. Ja, toto bol, v tom bol, bolo určité, bola, bola určitá solidarita. Ja som si nikdy nepredstavoval, že v roku 2015-16 alebo že do roku 2015-16 táto smernica o dočasnej ochrane sa ani raz nevyužila. Potom sme rozbehli tú veľmi náročnú debatu o solidarite a zdieľaní bremena. Mne sa to veľmi nepáči, tento výraz, ale je to vec, ktorá sa často, často uh, spomína. Ale táto smernica, keď bola schválená, to, to nás bolo len 15 členských štátov, ale stala sa plne súčasťou aký počas rozširovania. Takže Niekedy vytvárame problémy vlastnou činnosťou. Dobre, no nevadí. E, tak e, som rád, že ste spomenuli Tampere. V oktobri uplynulo 20 rokov od e, schválenia záverov v Tampere a keď si prečítame tieto závery z Tampere, tak je to veľmi zaujímavá vec. Môžem to len odporučiť, ale nie, nie kvôli tomu, že ja som bol vtedy v komisii, ale, ale že tento spoločný európsky azylový systém mal mať dve fázy. V prvom rade spoločné pravidlá, ktoré, myslím, boli schválené ešte počas môjho pôsobenia, tých prvé 5 rokov v komisii, eh, minimálne pravidlá. A potom pointo, alebo to teda cieľom bolo vybudovať spoločný azylový systém so spoločnými postupmi a definíciou utečencu, utečencov, pardon, a, to, a toto malo prebehnúť do roku 2007. No, tak eh, v reále sa takéto niečo dobudovalo až v roku 2017, to všetci vieme a ten proces bol veľmi komplikovaný a ja si myslím, že Európa ešte stále potrebuje spoločný azylový systém, tak ako ho popisujú závery z Tampere, ale treba mať na pamäti dve veci, ktoré podľa môjho názoru sú veľmi dôležité. V prvom rade legislatíva, pochopiteľne, je jednoducho potrebné mať zakotvené nejaké pravidlá, ale treba sa zamerať aj na to, ako tie pravidlá sú vykladané a realizované v praxi, pretože, pretože ich realizátormi sú e, vnútroštátne orgány a v tejto situácii, keď jedna krajina, napríklad tá osoba po, po, povedzme z Afganistanu, príde do nejakého členského štátu a tam požiada o, e, po, požiada o azyl a vie, že tam pravdepodobnosť e, e, získania toho azylu 1% a v inej členskej krajine žiadateľ o azyl má šancu 87% na úspech pri tých istých spoločných pravidlách, tak niečo nefunguje. Čiže musíme sa sústrediť na kvalitu rozhodovania v praxi, nielen na, na, na, na to konanie alebo teda to, ako, by, ako to konanie bude zakotvené v nejakých postupoch, ale na to, ako reálne bude prebiehať. Čiže môj posledný návrh bol vytvoriť EASO, teda orgán na, Európsky orgán na podporu azylu. Prvou, prvým účelom EASO bolo sústreďovať sa na rozvíjanie kapacít v členských štátoch, tak aby, všetci, tak aby všetci spoločné pravidlá mohli uplatňovať rovnako a tak, aby sme potom naozaj vytvorili rovné hracie pole, aby všetky žiadosti o azyl boli posudzované všade rovnako. To sa nestalo ale tá potreba bola akceptovaná. Ja som rád, že dnes inštitúcie Európskemu orgánu pre azyl dávajú um, patričné právomoci, aby mohol niečo dosiahnuť. A ak teda by som mal povedať, čo, čo by mali byť priority, netreba sa sústrediť veľa na pravidlá, priority, a toto to je samozrejme dôležité, ale sústredovať sa na to, ako tieto pravidlá budú vnútroštátne orgány E, uplatňovať, e, vykladať a realizovať. A to, to závisí od toho, akým spôsobom EASO bude e, pracovať, ako bude poskytovať podporu členským štátom, ale Uh, iste nechcete počúvať moje názory na to, ako by Európska únia mala fungovať. Uh, tu by som mal byť veľmi opatrný, pretože Európska únia je, je najväčším uh, prispievateľom do IOM. Ale um, leží mi to samozrejme na srdci. Ideálne by samozrejme pre IOM najväčším e, prispievateľom mali byť USA, ale no dobre, do istej miery odpovedám aj na vašu otázku. Um, financovanie IOM zo strany USA nebolo znížené, zatiaľ stále sú veľkým prispievateľom, ale došlo k významnému posunu, čo bolo spomenuté predtým, teda počet e, utečencov, ktorí môžu byť preslídení do USA, sa výrazne, výrazne znížil, čo bude mať obrovský dopad obrovský dopad nielen z hľadiska financovania IOM, e ale, IOM, e ale aj z e, hľadiska možnosti presídlovania utečencov. A bude to znamenať, že členské štáty v Európskej únii pravdepodobne musú, budú musieť zvýšiť svoje kvóty na akceptovanie utečencov. A, um, konkrétne to znamená v roku 2020 navýšenie o 30 tisíc. Ak sa to stane, tak by to znamenalo, že členské štáty Európskej únie budú najväčším príjemcom presídlencov na svete. Predbehnú Kanadu. Kanada potom sa dostane na druhé miesto a Spojené štáty, ktoré mnoho, po mnoho rokov boli prvou krajinou, teraz sa prepadnú na tretie miesto v tejto metrike. Ale spomenuli ste tiež veľmi zaujímavú otázku týkajúcu sa e, prepadu počtu e, dobrovoľných návratov to si zaslúhe pozornosť. Miera úspešnosti dobrovoľných návratov, ako iste vieme, podľa môjho názoru, teda aspoň závisí od dvoch kľúčových vecí. Prvá, to už som spomenul, je reintegrácia, respektíve perspektíva reintegrácie v cieľovej krajine. Návrat totiž e, má byť začiatkom nového života, tak povedať, ale je to aj druhý aspekt, ktorý je veľmi dôležitý. A tiež sa týka návratov. Miera úspešnosti návratov závisí od trvania, respektíve dĺžky pobytu v cieľovej krajine je účinné alebo účinnejšie pri krátkodobejších pobytoch, ak ten pobyt sa predlží a tradičné nástroje dobrovoľného návratu jednoducho nevedú k tým výsledkom, ktoré e, produkujú pri krátkodobých pobytoch, čo je komplikovaná vec, pretože sa to netýka len toho migranta, ale často jeho rodinných príslušníkov. A Často je potrebné zjednocovanie celej rodiny a to vyžaduje potom úplne iný dialog než nejaké krátkodobé návraty. Ale to je veľmi zaujímavá téma, ktorú treba skúmať a analyzovať. Tiež ste mi položili otázku týkajúcu sa faktorov, ktoré môžu po- podporovať migráciu. Ja si myslím, že globálny kompakt určite nejakým spôsobom nepodporuje alebo nepropaguje migráciu. Niektoré krajiny e, tieto princípy neschválili, nesúhlasia s nimi. Čo sa týka členských štátov IOM, máme momentálne 174 členských štátov v e, organizácii a 153 z nich e, podporilo globálny kompakt, ale Znamená to, že krajiny, ktoré podporili globálny kontakt, e, s nimi spolupracujeme, s nimi budeme tento globálny kompakt e, implementovať a tie, ktoré ho nepodporili, aj tak s nimi budeme musieť spolupracovať, ale mimo toho referenčného rámca globálneho kompaktu niekedy e, sa deje v obidvoch týchto prípadoch rovnaká vec, ale dobre, o tom nemusíme hovoriť. A teraz k tým motivujúcim faktorom alebo k tým faktorom, ktoré podporujú migráciu. Ja, ak mám byť úprimný, tak e, vnímam takú situáciu, že tie faktory sa komplikujú. Keď v minulosti sa, sa tie faktory vedúcu k migrácii e, považovali chudoba, e, strata nádeje a nejaký konflikt. Ale v súčasnosti sa stávajú, stáva klimatická zmena, alebo klimatické zmeny sa stávajú týmto motivujúcim faktorom, respektíve degradácia životného prostredia, ak sa vám nepáči ten pojem klimatická zmena. Je to faktor, ktorý motivuje mobilitu miliónov ľudí v Afrike a bude to e, takto pôsobiť aj v budúcnosti. Pravdepodobne v Afrike e, degradácia životného prostredia a vyčerpanie napríklad e, pôdy vo vidieckých oblastiach a potreba to, aby sa ľudia presunuli, pretože jednoduchý ich tradičný spôsob polnospodárstva na danom mieste už prestáva fungovať. Jednoducho toto je nevyhnutnosť. Hej. Jednoducho tá pôda je využitá a títo ľudia sa začnú presúvať. A preto je veľmi dôležité sa sústreďovať aj na interne presídlených e, e, ľudí, pretože títo, či respektíve ak v budúcnosti sa presunú a nenajdú možnosť žiť niekde inde, tak sa stanú medzinárodnými migrantmi, teda budú križovať hranice. Takže e, to prepojenie medzi týmito faktormi, ktoré podporujú migráciu e, interne presídlenými a, von, a mm, cezhraničnou migráciou, je silné prepojenie a toto bude všetko treba hodnotiť. Demografické zmeny samozrejme tie sú tiež motivujúcim faktorom migrácie, e, príležitosti pracovných trhov, pochopiteľne tie sú atraktorom, ale sú tu aj iné faktory, ktoré prispievajú k migrácii. Ono sa totiž úplne inak analýzujú tieto faktory v krajine s nízkym príjmom a krajine so stredným alebo vyšším príjmom, pretože krajine, ľudia, ktorí prichádzajú z prostredia nízkopríjmového, tam majú špecifické dôvody. Hej? Keď sa pozrieme na krajiny pôvodu, ktoré sú to je v tej strednej úrovni príjmov, tak tam tie dôvody na prípadnú migráciu osob sú úplne iné. Takže treba, treba nastaviť politiku aj e, podľa e, týchto špecifík v rôznych krajinách pôvodu migrantov. No a teraz k otázke Balkánu, myslím, k tomu som sa vyjadril. E, máme malý e, úrad v Chorvátsku, čiže neviem vám presne povedať, čo sa deje v Chorvátsku, ale máme tam zastúpenie, môžem vám povedať, čo sa deje v Bosne a Hercegovine, kde máme veľmi významnú misiu. Teraz z pohľadu IOM sa domnievame, že to, čo sa deje v Líbii, podľa môjho názoru, tam je vojna. A tá vojna, tá v uplynulých dňoch eskalovala. 140 tisíc Líbícov okolo Tripolisu bolo vysídlených. My im ponúkame a poskytujeme humanitárnu pomoc. My sme poskytli možnosť dobrovoľného humanitárneho návratu 44 tisícom migrantom, ktorí sú v Líbii, eh, tak povediac, opustení, <laughs> respektíve zostali tam, hoci mali ísť ďalej. Nachádzajú sa najmä v tranzitných centrách okolo Nagadesu. Niekedy nie je možné ich extrahovať priamo do krajiny pôvodu, ich pôvodu, ale eh, no, bolo by lepšie ich odtiaľ dostať preč, pretože sú v ohrození života. Preto si myslíme, že zadržiavacie centra by mali byť zavreté, pretože tie zadržiavacie centra e, tam môže dochádzať k porušovaniu základných, e, slobo, základných práv migrantov, ktorí sú tam zadržiavaní, ich dôstojnosti, ale najmä e, kvôli tomu, že sú možnou obeťou pašerákov ľudí a to nám uzavrie ten ten kruh a budú sa nám vracať. Takže situácia v Líbii, aké, aká je perspektíva vývoja, no ja by som bol asi veľmi naivný, keby som e, hovoril niečo iné ako to, že je tam vojna a situácia je tam žiaľ neudržateľná. Často, často je ťažké nájsť osobu, s ktorou uh, tam máme hovoriť. A toto je priorita, ktorú uh, by sme si mali stanoviť. Jednoducho my e, pôsobíme v celej Líbii, nielen v oblasti Tripolisu, sme v Bengázi, sme na juhu a situácia sa v tejto krajine stáva pomaly nezvládnutelnou. A je to situácia, v ktorej tá vojna určite um, dáva možnosti na fungovanie zločineckým skupinám. Takže Aká je perspektíva do budúcnosti? Domnievame sa, že utečenci, e, palestínsky, utečenci sú najmä v Jordánsku. Napriek tomu je viac ako milión sírčanov v Libanone. Situácia v Libanone, ako iste viete, viete je veľmi komplikovaná. A my e, v súčasnosti nepovažujeme Sýriu za bezpečné miesto, kam by sa mohli utečenci vrátiť. Vysoký komisár pre utečencov, komunikuje so sírskymi orgánmi a snaží sa vytvoriť také podmienky, respektíve snaží sa, aby oni vytvorili také podmienky, aby bol, bol možný návrat sírskych utečencov a vysídlencov do, do ich domovov. Takže je to proces, ktorý e, vedie alebo ktorý zastrešuje vysoký komisár OSN pre utečencov. Pokiaľ ide tie, o, tie zónu, o tú bezpečnú zónu, ktorú oznámilo Turecko znova, vysoký komisár e, OSN pre utečencov komunikuje s tureckými orgánmi a my máme v Turecku veľkú misiu v, Gazentepu, v Gazentepe, kde sa snažíme, alebo teda poskytujeme podporu viac ako 2 miliónom sírčanov vnútri Sýrie, čiže fungujeme z Turecka a e, poskytujeme podporu v Sýrii. To je E, činnosť, ktorá bola narušená e, vojenskou činnosťou v pohraničnej oblasti. Teraz postupne vďaka zásahom e, mimovládnych organizácií aj miestnych mimovládnych organizácií tie procesy postupne znovu rozbiehame, aby sme vedeli poskytovať podporu 2 miliónom ľudí, ktorí sa nachádzajú v Sýrii a tiež, podporuje, tiež ich podporuje naša misia v Grécku. Takže, pán predseda, E, Prepašte, že to musím takto telegraficky. Vždy je pre mňa e, potešením sa vrátiť e, do vášho výboru pre občianske slobody. Ja som veľmi ochotný vás navštevovať. A mám pocit, že som omladol o 25 rokov, čo je naozaj privilegium, za ktoré vám ďakujem. E, je to naša, naše privilegium, že ste opätovne medzi nami. Skutočne považujeme za privilegium, že sme si mohli vypočuť vaše názory, vysvetlenia, odpovede na všetky položené otázky. A to, že ste povedali, že ste to vyriešili telegraficky, myslím si, že Eh, je to skutočne pod, že ste podcenili skutočnú situáciu, pretože naozaj veľmi, je veľmi ťažké na takúto komplikovanú problematiku odpovedať. Veľmi stručne tá situácia bola komplikovaná už pred 25 rokmi, dnes to je ešte komplikovanejšie. Delegácia výboru LIBE vysiela na e, konferenciu o migrácii delegácií. Bude to od 16. decembra, budem tam aj ja, je to Štrasburský týždeň. Ďakujeme. cuándo cuándo 16 y 17. E, to hlasovanie nebude dlhé, ale máme dve hlasovania e, týkajúce sa správ našich kolegov. E, pani Macola, Mecola je spravodajkyňa. Prosím, aby ste sa pousadzali, sústredili na hlasovanie. Prosím, dávajte si pozor na tie elektronické karty, aby boli tam, kde majú byť. Takže predpokladám, že sme všetci pripravení. Áno, je to tak? Nikto nám nechýba. Nikomu nechýba elektronická karta. Ak nie, tak e, hlasujeme. Teda máme dve hlasovania, nie sú komplikované, až na ten názov. E, tá, to prvé hlasovanie sa týka dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežastvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia rady o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti a zintenzívnení cezhraničnej spolupráce najmä v boji proti terorizmu a uplatňovaniu rámcového rozhodnutia rady o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb. E, to druhé sa je v podstate to isté, ale tentokrát sa to e, netýka sa to týka e, lichtenštanského e, kniežatstva, čiže jedno je o kniežatstve, druhé je o švajčiarskej konfederácie. Najprv budeme hlasovať o tej prvej iniciatíve. Ste prosím pripravení? Um, predpokladám teda, že to je jedno hlasovanie, nie dve hlasovania. Čiže e, ideme hlasovať menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Is it okay? E, nie, nemáme tu e, o, o niekoho naviac, alebo a týmto končím hlasovanie. Máme 45 e, e, za, e, teda, čiže veľkou väčšinou je dokument prijatý. A teraz budeme hlasovať o celom texte. O tejto správe hlasujeme, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Áno, takisto je to prijaté veľko väčšinou. A teraz prechádzame k druhej správe. Vlastne nie, to sme urobili. Prepačte, to sme už urobili, hovorí pán predseda. I'm announcing now that a teraz by som chcel povedať, že hneď po ukončení hlasovania sa bude konať spoločná rozpráva s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť. A preto pozývam predstaviteľov tohto výboru, aby sa takisto e, tu na, aby zaujali miesto na pódiu e, po krátkej prestávke.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 Takže poprosím, e, kto tu nemá čo robiť, aby ste opustili miestnosť a ostatní prosím, zaujmite svoje miesta. Ako som povedala, teraz e, nastupuje spoločná rozpráva s výborom pre práva žien a rodovú rovnosť. Eh, je to bod 8 eh, programu a bude sa týkať ratifikácie dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Vypočujeme si prezentáciu Satu Sistonen, ktorá je zástupky riaditeľa a právnej poradky nie na Fínskom ministerstve zahraničných vecí, zastupujúcej fínske predsedníctvo Rady Európskej únie. Potom pre prehovorí pán Martin Kujer, ktorý je holandským náhradníkom v Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva, čiže Benátskej komisii. Ďalej bude hovoriť pani Irene Rosales, ktorá je e, referentkou pre politiku a kampanie Európskej ženskej lobby a napokon vystúpi pani Arba Kokalári a Silvia Spurek. To sú spolu spravodajkyne Európskeho parlamentu pre pristúpenie EÚ k istambulskému dohovoru, ktorý je veľmi dôležitý pre náš výbor, pre, aj pre výbor pre práva žien prvom rade by som chcel e, srdečne privítať všetkých panelistov, panelistky a našu kolegyňu pani Evelyn Regnerová, ktorá je predsedničkou výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Budeme hovoriť o e, situácii v oblasti pristupovania k e, istambulskému dohovoru a o tom, ako posunúť ratifikáciu vpred. E, takisto e, by som chcel povedať, že každý z, máme teraz k dispozícii nejakú necelú hodinku a pritom máme 5 panelistov a napokon spoluspravodajcov, čiže nie je to jednoduchá situácia, preto by som navrhol, že každý panelista na pódiu by mal na to pamätať a nemal by hovoriť dlhšie než 5 minút, aby sme mali ešte aj priestor pre e, poslancov, ktorí by sa chceli prihlásiť do diskusie v rámci tejto rozpravy. Najprv niekoľko úvodných poznámok kolegyne Evelyn Wegnerovej, ktorá je predsedničkou výboru pre práva žien, vážení poslanci, vážení hostia. Už teraz prebieha veľmi intenzívna spolupráca medzi výborom LIBE a výborom PAM. Riešime spoločne viaceré témy, nielen tú dnešnú, ktorá je pre nás na najvyššie dôležitá, a v, je, v tejto súvislosti mnohí z vás e, sa zapojili do veľmi úspešnej mediálnej aktivity. E, to bola otázka 16 dní proti násiliu na ženách aj proti obchodovaniu so ženami. Takže toto je problematika, ktorá je veľmi závažná aj pre výbor FAM. Keď e, sa pozrieme na istambulský dohovor, tento bol e, prijatý už pred 2,5 rokmi a odtedy Európsky parlament e, vyvíja tlak na to, aby prebehli aj ďalšie ratifikácie, hoci ešte stále nám chýba 7 členských štátov, čo je príliš veľa. A preto, by, preto sme začali výmenu názorov v rámci fínskeho predsedníctva v súvislosti so situáciou v ratifikácii dohovoru. Ehm, chcel, chcela by som teraz ehm, odovzdať ehm, slovo jednotlivým spolupanelistkám. Najprv pani Sistonen, E, potom budú hovoriť ďalší e, a potom spravodajcovia, potom komisia, potom rozpráva, čiže skutočne toho času máme málo. najprv nech sa páči, máte slovo pani Sistonen. Ďakujem, ďakujem obom predsedom, pred, pánovi predsedovi, predsedničke. Ehm, e, ďakujem za e, pozvanie na toto zasadnutie týkajúce sa e, ratifikácie istambulského dohovoru. Táto otázka je veľmi dôležitá. Sme veľmi radi, že ste zorganizovali túto rozpravu. Volám sa teda Satu Sistonen a pracujem na právnom odbore Ministerstve zahraničných vecí Fínska Slovenska. Som takisto predsedničkou pracovnej skupiny EÚ pre eh, práva eh, žien a eh, takisto v, v, pracujem na problematike v rámci fínskeho predsedníctva rady. V, som aj národnou kontaktnou osobou v, vo Fínsku pre otázky týkajúce sa istambulského dohovoru, ako aj otázok spojených s násilím páchaným na ženách. Ehm, ja som hovorila počas nášho predsedníctva o istambulskom dohovore už viackrát. Obyčajne, zvyčajne v úvode eh, hovorím o tom, aké to je dôležité, pretože napriek tomu, že na úrovni EÚ bola vyjadrená eh, ochota a záväzok eh, riešiť túto problematiku. Realita je taká, že e, množstvo žien v Európe je ešte stále vystavených e, násiliu a preto je to spoločná výzva, na ktorú musíme reagovať. Násilie na, žena, na ženách je nielen výzvou, ale predstavuje aj porušenie ľudských práv. A istambulský dohovor je e, ľudskoprávnym dohovorom, ktorý, ktorý dodnes podpí, má 35 účastníckých štátov. Je to prelomový právny nástroj, ktorý už doteraz zaznamenal pozitívny vplyv na život žien v Európe. Podľa monitorovacieho orgánu pre dohovor Monitorovanie implementácie ukázalo, že sa mení legislatíva a že sa posilňuje ochrana a podpora, napríklad také služby, ako sú linky pomoci pre ženy, ako obete domáceho násilia a podobne. To sú veľmi konkrétne opatrenia na zlepšenie života miliónov žien v Únii. Dôležité je aj to, že štáty, účastnícke štáty majú dôležitú úlohu pri príjmaní odporúčaní E, to je niečo, čo je podľa mňa obzvlášť dôležité, najmä v rámci EÚ. E, v jadre tohto problému je to, že čím viac Štátom sa stane signatármi tohto dohovoru, tým e, viac možno urobiť preto, aby sa e, zredukovalo násilie páchané na ženách. My vieme, že pristúpenie k tomuto dohovoru je skutočne veľmi zdôrazňované aj v rámci súčasnej komisie. Hovorí, zistilo sa teda, že Európska únia keď sa stane účastníkom tohto dohovoru, tak bude mať možnosť nielen získať prístup k širšiemu e, objemu informácií, ale bude môcť aj e, vyvíjať e, účinnejšie opatrenia. Dôležité je aj to, že sa tak posilní úloha EÚ v medzinárodnom meradle, pokiaľ ide o odstraňovanie násilia na ženách. Istanbulský dohovor e, schválili všetky európske štáty pri jeho príjmaní vrátanie všetkých členských štátov EÚ. V súčasnosti všetky členské štáty podpísali dohovor a 21 z týchto štátov ho už aj ratifikovalo. E, Únia podpísala dohovor. Ale napriek tomu všetkému navrhované rozhodnutie, aby aj Únia pristúpila k dohovoru, e, ešte stále e, stojí na rozhodnutí rady. Ako viete, parlament a komisia aj so súhlasom rady e, sa zhodli na tom, že istambulský dohovor je e, dohovorom a právnym nástrojom, ktorý sa spája s rôznymi e, kompetenciami rozhodnutie v rade ešte nebolo prijaté. Rada pripisuje tejto veci veľký význam a fínske predsedníctvo pokračovalo v práci na pristúpení EÚ k istambulskému dohovoru a tie členské štáty, ktoré dohovor ešte neratifikovali, vyzývame, aby tak bezodkladne urobili. Chcela by som eh, pritom zdôrazniť, a vy si to všetci dobre uvedomujete, že v apríli tohto roka sa parlament rozhodol požiadať súdny dvor o stanovisko, pokiaľ ide o primeraný právny základ pre pristúpenie k dohovoru. Rada samozrejme predloží svoje poznámky k tejto žiadosti v primeranom čase. Všetky postupy v rámci rady, rady musia rešpektovať toto konanie pred súdnym dvorom smerom. Ale my už aj teraz môžeme e, hľadať riešenia a môžeme sa snažiť e, vyvracať mýty spojené s týmto dohovorom. Venovali sme veľa pozornosti tejto problematike v rámci e, získavania ďalších členských štátov pre ratifikáciu dohovoru. Vyzvia možné riešenia tak zo strany EÚ, ako aj zo strany členských štátov, ktoré ešte dohovor neratifikovali, by mali byť predmetom otvorenej diskusie. Naše predsedníctvo takúto diskusiu podporovalo a zapájalo sa do dialogu, ktorý spojí, je spojený s ratifikáciou. Urobili sme napríklad také veci, že sme zorganizovali diskusiu prípravných orgánov rady, tak aby sa zamerali na otázky, ktoré by mohli byť problematické pre niektoré členské štáty. Takisto sme vyzvali Benátskú komisiu, aby predložilo svoje stanovisko týkajúce sa Arménska v súvislosti s ratifikáciou. Takisto, e, pokiaľ ide o všeobecné informácie týkajúce sa rozsahu posobnosti e, dohovoru, tieto by takisto mohli byť relevantné najmä v súvislosti s národnou ratifikáciou. Sme veľmi radi, že e, tu máme dnes pána Kujera z Benátskej komisie, ktorý bude môcť predložiť e, toto stanovisko tomuto širšiemu publiku. Sme veľmi radi, že tu je. Takisto sme vyzvali e, členské štáty, ktoré pristúpili k ratifikácii, takisto aby sa vyjadrili a to isté urobia aj tie členské štáty, ktoré narazili na ťažkosti pri ratifikácii. Ehm, pokiaľ ide o správu, o násilí proti ženám, ktorá bola uverejnená e, už skôr v tomto roku. E, patrí k tým dokumentom, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby sa podporilo naše úsilie o boj proti násiliu na ženách a stíhanie e, páchateľov. Predsedníctvo takisto zorganizovalo výmenu názorov s inštitúciami EÚ o politike obťažovania. E, to všetko je dôležité z na to, aby sme otvorene diskutovali o problémoch a snažili sa nájsť riešenia. Ďakujem, ďakujem za túto prezentáciu, ďakujem aj za to, že ste dodržali čas. A teraz už nedočkavo čakáme na vystúpenie pána Martina Kujera, ktorý bude hovoriť o stanovisku týkajúcom sa e, Arménska. To address you today. Ďakujem, že a páni. Je radosť kam dnes prehovoriť, eh, predstaviť eh, nedávne stanovisko Benátskej komisie ohľadom istambulského dohovoru. Ako ste povedali, arménsky minister spravodlivosti eh, požiadal o toto stanovisko. 18. január 2018 Arménsko podpísalo dohovor v súčasnosti v procese ratifikácie. Verejná diskusia ohľadom ratifikácie tohto dohovoru je ovplyvnená rôznymi ehm, čiatočne mylnými vnímaniami situácie, možno až mýtami. No a Benátska komisia tak dostala príležitosť preskúmať niektoré tieto e, vnímania. A my sme sa neobmedzili len na arménskú verejnú diskusiu, pozreli sme sa na podobné diskusie v ostatných štátoch, členských štátoch. Všetci sme si vedomi, že táto diskusia neprebieha len v Arménsku. E, pán predseda, vy ste hovorili, že sa to týka aj určitých členských štátov EÚ. Hlavné otázky, ktorými sa zaoberáme v našom stanovisku, sú nasledujúce. Po, že istambulský dohovor nie je potrebný, že obsahuje určit, určité pojmy a koncepcie, ktoré by boli e, v protiklade s e, niektorými ustanoveniami e, ústavného charakteru, že istambulský dohovor povedie k legislatívnym zmenám, ktoré by išli proti ústave, že sa tam vytvorí orgán, ktorý bude mať určité kompetencie a taktiež, že sa tým privodzujú nové záväzky v oblasti imigračnej politiky a imigračného práva. Takže ja by som sa vyjadril k týmto piatim aspektom. Poprvé, Istanbulský dohovor nie je potrebný. Niekedy sa tvrdí, že tento dohovor nie je potrebný, pretože násilie na ženách a domáce násilie e, v konkrétnej krajine neexistuje. Toto tvrdenie samozrejme je faktického charakteru a chcel by som to podať polopate, nie je fakticky opodstatnené. Výskum ukázal, že domáce násilie je rozšírený jav a jedna z najkomplexnejších štúdií bola vykonaná zo strany Agentúry základných práv EÚ v roku 2014 a tam sa ukázalo, že každá tretia žena zažila fyzické alebo sexuálne násilie od veku 15 rokov. Každá piata žena, konkrétne teda 18 mala skúsenosti so stalkingom a každá druhá žena, 52 bola konfrontovaná e, s jednou alebo viacerými formami sexuálneho obťažovania. Toto sú skutočne alarmúce čísla, ale sú ešte alarmúcejšie, keď si uvedomíte, že ženy vo všeobecnosti nenahlasujú takéto fakty polícii alebo nejakým iným službám. Taktiež by som chcel poukázať na rozhodnutie Európskeho súdu ľudských práv. Je to turecký prípad, možno ste o tom počuli Opus versus Turecko a tam súd jasne rozhodol, že Prípad eh, veleného, pardon, domáceho násilia je všeobecný problém, ktorý si týka všetkých členských štátov. Niektorí tvrdia, že stambulský dohovor nie je potrebný, pretože problém už je dostatočne pokrytý eh, platnými medzinárodnými nástrojmi, ale náš názor je, že istambulský dohovor prináša určité špecifické prínosy, sústreďuje sa špecificky na domáce násilie, násilie na ženách a taktiež e, hovorí o konkrétnom potrestaní páchateľov a ochrane obeti a taktiež poskytuje e, špecifický monetárny mechanizmus. Taktiež sa tvrdí, že istabolský dohovor nie je potrebný, pretože už existuje e, uspokojivý legislatívny rámec v tejto oblasti v konkrétnej krajine. Podľa názoru Benátskej komisie E, dobrá vnútorná infraštruktúra na zaručenie udržanie ľudských práv. Toto nevy, sa nevylučuje s externým dohľadom. Tieto dva mechanizmy sa zároveň doplňajú a nevylučujú. Áno, samozrejme, národné orgány majú povinnosť bojovať proti e, násilu na ženách, ale to neznamená, že by všelijaké externé nástroje mali byť považované za nepotrebné. A ešte na záver tejto prvej kategórii tvrdení, žiadne z týchto tvrdení nepredstavujú nejaké ústavné prekážky, nevzťahujú sa k možnosti ratifikácie istambulského dohovoru, vzťahujú sa skôr k tomu, či e, je to želané. Druhá kategória tvrdení, ktoré sa vzťahujú k určitým e, koncepciám a pojmom, ktoré sa využívajú alebo spomínajú v istambulskom dohovore, hlavne pojem gender, rod. E, tvrdí sa, že tým, že sa zavádza tento pojem, tak e, istambulský dohovor popiera existujúce biologické rozdiely medzi ženami a mužmi. Článok 12 istambulského dohovoru má byť trojským koňom tzv. genderovej ideológie, ktorá sa snaží úplne zmeniť kultúru národných štátov a bude ich nútiť popierať biologické rozdiely medzi ženami a mužmi. Istambulský dohovor by vraj bol proti národným ústavám, ktoré e, uznávajú existenciu dvoch pohlaví, mužov a žien. Toto plinie e, pravdepodobne z toho, že mnohí, mnohé jazyky nemajú rozdielne slova pre rod a pohlavie, takže sa nerozlišujú tieto dve veci v angličtine sex a gender, ale pohlavie v podstate to je biologická realita, ale rod to je očakávanie e, v realite Takže rozhodne sa nenahradza ničím biologická definícia pohlavia. Ide tu o riešenie rodových stereotypov, ktoré podporujú a stimulujú násilie na ženách. Jeden príklad, podobné námietky boli vznesené proti pojmu genderová identita, Hovorí sa tam o osobách, ktoré nespadajú do binárnych kategórií žena alebo muž. Je dôležité povedať, že istambulský dohovor nevyžaduje od štátov žiadne opatrenia, ktoré by uznali existenciu rôznych kategórií osôb alebo im priznať nejaký právny štatút. Len tvrdí, že genderová identita nemôže byť dôvodom na diskrimináciu a taktiež zakázanie diskriminácie na základe gendrovej identity ako ochrana proti násiliu. Toto predsa nemôže byť považované podľa nás za protiústavné. Tretia kategória tvrdenia, o ktorých chcem hovoriť, istambulský dohovor požaduje rôzne legislatívne zmeny. Vo verejnej diskusii otázka e, sobašov osôb rovnakého pohľavia, toto sa s tým často spája, ale ja by som chcel povedať, že e, št, signatári Istanbulského dohovoru nemajú povinnosť zavádzať takéto právo na sobaž osob rovnakého pohľavia. Mm, samozrejme, pokiaľ je to mm, proti domácemu právu a legislatíve. Ale, takže pokiaľ e, štáty, ktoré e, nemajú takúto koncepciu v domácom z e, domácej legislatívy, tak ju nemusia zavádzať. Ustanovenia musia byť uplatiteľné v rôznych právnych poriadkoch. V priebehu rokovaní sa vyberali formulácie, ktoré budú dostatočne neutrálne, aby sa mohli uplatniť v rôznych právnych poriadkoch. Napríklad istambulský dohovor sa uplatňuje v krajinách, ktoré právne uznávajú sobaž osob rovnakého pohľavia. A istambulský dohovor nie je proti takýmto systémom, ale to neznamená, že štáty, ktoré nemajú takéto, takúto možnosť, že by istambulský dohovor ich vyzýval k jeho zavedeniu. No a keďže mám málo času, tak by som prešiel priamo k poslednej kategórii tvrdení vo vzťahu k záväzkom v oblasti azylového práva. Myslím si, naše stanovisko jasne hovorí, že ratifikácia istambulského dohovoru neznamená, že všetko násilie na základe e, rodu e, bude e, považované za tzv. závažnú kriminalitu, alebo že automaticky všetky ženy budú mať nárok na štatút utečenca. Znamená to len to, že E, sa bude riešiť e, kriminalita na ženách, ktorá sa uplatňuje predovšetkým v prípade žien, napríklad násilnenie. Ustanovenia istambulského dohovoru nezachádzajú ďalej než ustanovenia e, Európskeho dohovoru ľudských práv a taktiež Európskej charty. A na záver by som chcel povedať, že naše stanovisko sa zaoberá rôznymi Ehm, tvrdeniami, ktorými, ktoré sa používajú v verejnej diskusii. A ja by som rád zopakoval, že samozrejme štát alebo iné teleso, napríklad Európska únia, sa slobodne môžu rozhodnúť, či ratifikujú alebo neratifikujú určitý dohovor a či budú alebo nebudú viazaní eh, jej ustanoveniami. Takže skutočne toto je zvrchované rozhodnutie štátu, ale toto rozhodnutie musí prísť na základe informovanej diskusie a stanovisko Benátskej komisie dúfam prispieť takéto informovanej diskusii. Pán predseda, predsedovia, chcem povedať, že toto sú hlavné body našho stanoviska. Teraz som pripravený zodpovedať vaše otázky. E, ďakujem. Ďakujem za túto zaujímavú prezentáciu v mede Benátskej komisie. A teraz pani Rozales, ktorá zastupuje Európske lobby žien, ktoré veľmi sa snaží dosiahnuť ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Takže máte slovo. Ďakujem, ďakujem za pozvanie výborov LIBE a FEM. Budem hovoriť o tejto kľúčovej otázke. Naša, naša, náš orgán je najväčším zastrešujúcim orgánom tohto typu v Európe. My sme pracovali s Európou a jej Eh, inštitúciami po dobu viac než 20 rokov a eh, našou hlavnou prioritou je eh, boj proti násiliu na ženách na národnej európskej úrovni. Predričníci hovorili o tom, aký rozsah má tento problém v Európe. Násilie na ženách je najväčším porušovaním ľudských práv EÚ a týka sa polovice európskeho obyvateľstva, asi 250 miliónov žien. Už sme to povedali na poslednom vypočutí odboru FM pred dvomi týždňami, že Nemôže existovať mier ani bezpečnosť, pokiaľ sa ženy doma boja svoju bezpečnosť alebo na verejných priestranstvách v Európe. Čo sa týka eh, organizácií žien v Európe, tak eh, podľa nás je istambulský dohovor potrebný. Skutočne o tom sa nedá pochybovať. Je to základný kameň vo vytvorení právne záväzy štandardov a postupov pre elimináciu násilia na ženách, e, ochrany e, obetí a taktiež sa tým zaručuje dostatočný prístup e, k spravodlivosti. Organizácie žien pracovali dlho a žiadajú takýto mocný nástroj, tlačíme na jeho vstup do platnosti, ratifikáciu, implementáciu a skutočne chceme prispieť aj k monitorujúcim postupom. Po rokoch e, osvetovej e, kampane sme dosiahli, že e, tento dohovor podpísali všetky členské štáty EÚ, aj Európska únia sama, ale vidíme naďalej, že niekoľko členských štátov ho neratifikovalo Taktiež máme tu čest, že máme partnerstvo s Európskou koalíciou na ukončenie násilia na ženách a dievčatách. Je to eh, organizácia 25 eh, mm, organizácií občanskej spoločnosti eh, v celej Európy. Žiadali sme radikálne kroky na ukončenie násilia na ženách a dievčatách, pristúpenie EÚ istambulskému dohovoru. Taktiež máme zoznam dôvodov, prečo si myslíme, že EÚ to musí urobiť. Pani Sistonen už o tom hovorila. Hovorila o pridanej hodnote toho, že by EÚ pristúpila k tomuto dohovoru. Dohromady zastrešujeme asi 3800 mimovládok a odborov 49 krajín. A skutočne e, je vidieť, že Istanbulský dohovor má v Európe veľkú podporu. Viac než 154 tisíc občanov podpísalo našu online petíciu, ktorá žiada od európskych zákonodárcov konať na európskej úrovni pretože násilie na ženách je európskou otázkou. Pred dvomi týždňami na vypočutí výboru FEM sme hovorili o pozitívnom dopade tohto dohovoru v oblasti legislatívy a politík a taktiež ochrany, e, zlepšenia situácie v oblasti ochrany obetí ale taktiež bolo zdôraznené, že sú tu naďalej veľké nedostatky, čo týka implementácie ustanovení istambulského dohovoru, predovšetkým čo týka ustanovenia o e, reakciách na násilie, ktoré budú špecifické podľa rodu a skutočne hrozné, že v zásade v, v závislosti od toho, kde žena konkrétne v EU žije, tak možno nebude mať prístup k spravodlivosti alebo nebude vypočutá. Skutočne je taktiež hrozné, keď vidíme, že v niektorých členských štátoch sú naďalej e, negatívne sily, ktoré e, šíria zavadzajúce odkazy, a to úmyselne, o tomto dohovore. Toto ide proti našim európskym hodnotám a chcú podkopať akýkoľvek politický alebo legislatívny pokus e, pristúpiť k ratifikácii. Vítame správu Benátskej komisie ohľadom ústavných dopadov istambulského dohovoru, pretože toto objasňuje dôležité aspekty dohovoru. Je to e, skvelé stanovisko, ďakujeme za vašu prácu. Ukazuje sa tam, že v podstate nakoniec problém nie, nie je právny, ale problémom je nedostatok politickej vôle riešiť vážne túto situáciu keď niektoré krajiny sa rozhodnú byť neaktívne a nebudú ratifikovať a implementovať istambulský dohovor, to znamená, že umyselne chcú mať spoločnosť, kde sa nerešpektujú práva žien a kde sa nechráni telesná integrita dievčat a žien. Pred ehm, týždňom sme slavili Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách a dievčatách. Tisíce žena a dievčat sa vydali do európskych ulic v mnohých mestách a chceli nahlas povedať, že chcú žiť e, slobodný život bez násilia, bez strachu z násilia. Ženy v Európe očakávajú ďalšie kroky, chcú, aby verejné orgány sa chovali zodpovedne, aby im zaručili život bez násilia a v bezpečí. Preto potrebujeme kroky na európskej úrovni, preto tu dnes sme, potrebujeme účinný prok, aby sme zaručili, že EÚ uzavrie čo najskôr istambulský dohovor, pretože sme podpísali tento dohovor a tým pádom je tu politický záväzok, takže musíme postúpiť čo najrychlejšie a čo najskôr. Každý deň, keď e, odsúvame tento proces, tak e, ohrozujeme ženy, už nemôžeme ďalej čakať a e, vyzývame radu a ďalšie európske predsedníctva, aby sa rozhodli 25. novembra 2020, to je o rok, ale už prebehli 4 roky rokovaní. V marci a v novembri tohto roka Európska koalícia na ukončenie násilia na ženách zorganizovala medziinštitucionálne stretnutie na túto tému. Pozvali sme rôzne inštitúcie, taktiež e, rumunské predsedníctvo, fínske predsedníctvo a ďalej ďalšie členské štáty. My sme sa snažili zaručiť, že táto téma bude naďalej vysokou politickou prioritou. Snažili sme sa nájsť riešenie, aby sme prekonali blokádu, ktorá už trvá príliš dlho. A teraz nám chcem pripomenúť všetkým, že táto blokáda je tu napriek tomu, že rada sa rozhodla obmedziť rozsah e, E, tohto podpisu na pár exkluzívnych kompetencií Európskej únie. Takže skutočne alarmujúce, e, že je tu nemožnosť postúpiť dopredu napriek tomu, že skutočne to má veľmi obmedzený rozsah. Mali by sme nájsť spôsob, ako prekonať e, princíp jednomyselnosti pretože vieme, že už tu je precedens e, v súvislosti s dohovorom OSN hľadom práv ľudí z postihnutí. Po európskych voľbách v maj 2019 je tu nová politická vôľa, nové záväzky, je tu hybná sila, nemali by sme ju premeškať Takže vítame záväzok zo strany Ursuly von der Leyen, novej predsedničky Európskej komisie a taktiež komisárky Heleny Dali, e, ktoré chcú zaručiť, že ukončenie násilia na ženách bude jedno z hlavných priorít v oblasti e, zaručenia rovnoprávnosti žien a mužov. Taktiež vítame silné uznesenie, ktoré tento parlament schválil vo štvrtok minulý týždeň a vítame, že tlačíte na pristúpenie EÚ k istambulskému dohovoru Taktiež sa teším na prácu e, so všetkými vami na pristúpení EÚ k istambulskému dohovoru. Spoliehame sa na vás, poslancov Európskeho parlamentu, že sa obratíte na vaše národné vlády, národné parlamenty a stále zastúpenia tu v Bruseli. Musíme dosiahnuť z... E, ukončenie blokády na rade, aby sa e, hlasovalo veľkou kvalifikovanou väčšinou, ktorá na túto tému už bola dosiahnutá. Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem za váš príspevok do diskusie pani Rozales, aj pán Kavier a jen pani Sistonen. No a predtým, než dostane slovo komisia, tak e, teraz budú hovoriť naše dve spravodajkyne, Silvia Spurek a potom pani Kokalári. Pani predsednička, pán predseda, vážení poslanci, vážení hostia, ja som z krajiny, kde boj proti násiliu na ženách sa považuje za ideológiu, genderovú ideológiu, kde istambulský dohovor bol ratifikovaný, ale len ochl. A hneď po ratifikácii polský prezident povedal, že nemusíme implementovať dohovor. Kde vláda sa rozhodla stiahnuť svoj podpis tohto dohovoru. Máme tu uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré bolo vo štvrtok minulý týždeň schválené a toto je jedno z najdôležitejších politických rozhodnutí. Je to jasné posolstvo pre všetkých Európanov a Európanky, že e, ľudské práva sú jedno z našich základných hodnot A ja som jedno z takých političiek, ktoré v rámci boja E, za ukončenie domáceho násilia som sa teda venovala tejto téme posledných 25 rokov mojej profesnej kariéry a pracovala som s mimovládkami, bola som právničkou v štátnej správe a pripravila som e, prvý návrh zákona na boj proti domácemu násiliu. A v rámci e, môjho doktorátu som podčiarkla e, význam oddelenia páchateľa od obete a e, vzhľadom k tomu, že e, aktivity týkajúce sa práv žien sú koordinované vrátane záležitosti týkajúcich sa násilia proti rodom, by som teraz chcela ako členka Európskeho parlamentu vytvoriť situáciu, kde žena v Európe, ktorá zažije násilie, vie, že policia, prokuratúra a súdy stoja na jej strane a nie na strane páchateľa. Na nešťastie 20 rokov uplynulo od toho, čo som sa pustil do tejto práce, na, ktorej cieľom je bojovať proti násiliu na ženám a domácemu násiliu a ja za týchto 20 rokov často výdam, keď, že štáty a verejnosť sa nepostavia na stranu obetí tohto násilia. E, vidím, že obete tohto násilia sú e, obviňované a zahambované a e, páchateľ je obhajovaný. Štáty často... Je čas, aby sa štáty postavili na stranu žien, ktoré sú obeťou násilia. Európska únia môže byť garantom takéhoto postoja. práve to je dôvod, prečo pristúpenie celej Európskej únie k istambulskému dohovoru je také dôležité, ale to nie je koniec e, tejto našej cesty. My by sme mali zabezpečiť aj to, aby Európska únia získala základ na ochranu žien proti násiliu v podobe nových podrobných nariadení a preto je potrebné vytvoriť katalóg trestných činov, ktorý uzná celá Európska únia a kde budú zakotvené trestné činy násilia proti ženám a domáceho násilia. Situácia žien v Európskej únii v tom, že mnohé z nich sa nemôžu cítiť bezpečne ani, ani vo vlastných domovoch, je jednou z najväčších patológií 21. storočia. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, pani Kokalári. Ďakujem vám za túto iniciatívu, v rámci ktorej eh, organizujeme ďalšie vypočutie o tomto veľmi dôležitom subjekte. My sa všetci, myslím, tešíme z toho, že máme novú komisiu a Ursula von der Leyen vo svojich politických úsmerneniach jasne e, oznámila, že Európska únia bude robiť maximum v boji proti domácemu násiliu, ochrane obetí a trestaniu páchateľov. Ehm, kľúčom k tomuto tejto snahe je pristúpenie Európskej únie k istambulskému dohovoru a e, nová komisárka pre e, rodovú rovnosť, e, pani Dali, tiež prislúbila, že táto téma sa dostane na zoznamej priory. Takže ja spolu s pani Spurek sa budeme snažiť, aby obe komisárky dostali svojmu slovu a aby sme vytvorili zjednotený front ktorý bude bojovať proti násiliu proti ženám. Pretože podpísať dohodu to je jednoduché, to sú tie slova, ale ratifikovať dohodu to už je záväzok, ktorý je reálny. A preto by sme nechceli práve teraz prestať a polaviť. Um, parlament získal stanovisko súdneho dvora, ktoré podporuje našu kauzu a budeme žiadať o objasnenie, ale Nechceme zaspať na Vavrínoch, e, budeme pracovať na všetkých e, frontoch. A ja som tiež spokojná s, tom, s tým, že Benátska komisia, ktorá je tu zastúpená vo svojej správe o Arménsku, e, a to je veľmi dobrý príklad toho, ako sa členské štáty snažia zistiť ústavné dopady ratifikácie. Eh, prináša dobrý model. A tiež by sme mali skúmať napríklad prípad Chorvátska, ktoré ratifikovalo dohovor nedávno. Môžeme sa poučiť eh, z procesu, ktorý prebehol v tejto krajine a eh, predstaviť ho ako model ostatným krajinám. Čiže budeme musieť byť tvorivejší a budeme musieť sa snažiť viac, ak chceme dosiahnuť v tejto otázke úspech. A ja dúfam, že diskusia o tejto otázke bude inovatívnejšia a že sa dohodneme na tom, ako dosiahnuť pokrok. Je to totiž o ľudských právach a určitých zárukách eh, v Európskej únii pre všetkých občanov a je to o garancii právneho štátu v Európe. Pretože ak nebudeme vedieť garantovať právny štát a ľudské práva, tak eh, nesplníme ambície Európskej únie na báze určitých hodnot a nebudeme mať úniu, kde sú rešpektované základné práva. Ja myslím, že by sme mali urobiť o mnoho viac v presviečaní krajín, aby eh, na tento diskurs pristúpili, aby sa chopili zodpovednosti. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Teraz by som chcela dať slovo pani Belander Todino za Európsku komisiu. Ďakujem vám e, za slovo a za príležitosť dnes absolvovať túto diskusiu na pôde vášho výboru. Ja nemusím pripomínať, prečo je istambulský dohovor taký dôležitý, pretože sme to počuli dostatočne podrobne od predchádzajúcich rečníkov. Ale chcem zdôrazniť jednu vec a to fakt, že sa týmto ponúka Európskej únii bezprecedentný politický rámec, kde Európska únia má možnosť začať bojovať proti násiliu páchanému na ženách. Toto sa nedieje každý deň a preto je veľmi dôležité, aby sme uzavreli a ukončili prístup, pristúpenie Európskej únie k, k istambulskému dohovoru. A tiež by som chcela poďakovať novým, dvom novým spoluspravodajkyňam e, pani Kokalari a pani Spurek za prácu. Teším sa na našu spoluprácu s vami a my vieme, že parlament a komisia vždy držali um, spolu v boji proti násiliu a osobitne v otázke pristúpenia k istambulskému dohovoru. My si ceníme iniciatívu parlamentu, ktorej cieľom je tlačiť na pristúpenie a tiež uh, žiadosť o vyjadrenie, žiadosť o interpretáciu súdneho dvora, čo by to znamenalo, keď uh, pristúpime k tomuto dohovoru, čo by to znamenalo z hľadiska zmluv. A momentálne spracúvame pripomienky komisie k celému tomuto procesu, pričom cieľom je termín 31. december 2019. Komis- prez- predsednička komisia, komisie von der Leyen jasne povedala vo svojich usmereniach, že pristúpenie k istambulskému dohovoru je a zostav, zostane prioritou pre komisiu. A komisárka Dali, ktorej, v ktorej portfóliu sa nachádza rovnosť e, vo svojom vypočutí e, pred parlamentom sa tiež prihlásila k tejto priorite a my sa ju budeme snažiť podporovať pri plnení tohto cieľa. Tiež e, vnímame veľmi silnú podporu pre dohovor na rade, respektíve sú um, tu známky 21 členských štátov podporilo ratifikáciu, respektíve ratifikovalo dohovor. To je veľmi silná podpora, avšak e, treba si e, tiež uvedomiť, že existuje odpor v niektorých členských štátoch, čo bráni rade v dosiahnutí jednomyselnosti, e, ktorá je pre, predpokladom, ktorá je podmienkou prístupenia ako Európskej únie. Často ten odpor je založený na chybnej interpretácii myšlienky alebo definície rodu a Často sa táto chybná definícia využíva v rámci Európskej únie na, na napadanie samotnej Európskej únie a jej e, snahy bojovať proti rodovo podmienenému násiliu. Čiže je preto veľmi dôležité, aby sme proti týmto argumentom a dezinformáciám bojovali a aby sme sa v našich argumentoch obmedzili na fakty. A tu by som chcela poďakovať e, kolegom a kolegyňam z Benátskej komisie. My spolupracujeme, Európska komisia spolupracuje nielen s Radou Európy, ale aj s, eh, s, celé, s celým radom mimovládnych organizácií a v tejto práci budeme aj pokračovať. Ale z hľadiska určitých konkrétnych aktivít by som chcela povedať, že si uvedomujeme aj to, že ehm, sa pristúpenie EÚ k dohovoru asi nebude jedno, zjednodušovať, respektíve na rade existuje určitý postup a určité podmienky. Takže ak nebude možné, aby Európska únia ako celok pristúpila k dohovoru, tak máme mandát od predsedničky komisie, aby sme skúmali alternatívne spôsoby podpory um, obeti rodovo podmieneného a domáceho násilia, pričom cieľom by malo byť stanoviť eh, určité minimálne štandardy pri definovaní rodovo podmieneného násilia. A toto je vec, ktorú momentálne skúmame. Ja len chcem potvrdiť, že e, generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť e, sa snaží túto prácu odviesť e, so všetkou vážnosťou. My máme veľmi úzke kontakty s Európskym parlamentom, dvomi výbormi, ktoré tu dnes sú zastúpené, aj s finským predsedníctvom, ktoré vyjadrilo veľmi silnú ochotu s nami spolupracovať. Tiež sa tešíme na spoluprácu s nadchádzajúcim chorvátskym predsedníctvom. Ďakujem. Ďakujeme vám aj všetkým eh, členom nášho panelátu za predsedníckým stolom. Ďakujem aj pani Kokalári, aj pani Spurek ako spolusprav, spolu, teňovým pardon, spoluspravodajkyňam a všetkým ostatným, ktorí ukázali, eh, že ich to zaujíma. Teraz eh, sa chcem spýtať, kto má záujem prehovoriť, dajte to na zdvihnutím kartičky, čo sa už deje. No, ale časový rámec máme ohraničený pol siedmou. To znamená v praxi, ak presiahneme tento čas o, nejakých, o nejaký dlhší čas, tak nám skončí tlmočenie. Čiže ďalej budeme pokračovať už len po anglicky. Pamätajte na to, prosím. Hej. Ale aj tak, eh, hovorte prosím čo najkračšie k veci eh, minúta na, jednu, na, na jednu otázku, možno dve minúty na odpoveď od členov, členov panela. Takže kto eh, sa chce ujať slova? Vidím vaše meno, ale mohli by ste ho povedať. Pán Uhrín? Uh-huh. Yes, yes, I had no... Dobre, tak som si vás zapísal. Dobre. A vy? Aj vás vidím, Ficiero, dobre. So, I should... Dobre, takže navrhujem jedna minúta na otázku a potom priestor bude daný dve minúty každému účastníkovi panela, aby odpovedal. Takže pani Ranke, mali, vy ste boli prvá. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim hovoriť veľmi stručne, ale v prvom rade chcem povedať, že najdôležitejšie bolo to, to čo povedala Irene. Musíme e, ukázať e, vonkajšiemu svetu, že keď, ak členské štáty neratifikujú istambulský dohovor, nie je to e, z, z politických, nie, pardon, nie je to z legislatívnych dôvodov, ale politických dôvodov, to treba povedať nahlas, lebo je, je to mediálna, mediálny boj skôr než nejaký iný, ale ja mám otázku. Otázka sa týka zberu e, dát. Istanbulský dohovor je veľmi dôležitý aj z tohto pohľadu. Máme nejaký prehľad toho, v ktorých častiach Európy tento pomer jedného miesta v útočiskách pre ženy na 10 tisíc obyvateľov, čo požaduje istambulský dohovor, už bol splnený, táto podmienka bola splnená. Ja viem, že v mojom regióne napríklad splnená nie je. Čiže pýtam sa na štatistiku, máme ju? A druhá vec je situácia vo výboroch FAM a LIBE. My organizujeme medziparlamentné stretnutie s poslankyňami a poslancami z rôznych členských štátov, kde sa snažíme hovoriť o tejto ratifikácii a zisťovať, aký je stav. Stretávame sa so všetkými, teda s parlamentmi zo všetkých členských štátov. E, myslím, že je cítiť určité nadšenie, takže um, chcem sa spýtať, aká je spolupráca s národnými parlamentmi. Ďakujem pekne aj za to, že ste splnili čas. Teraz pán, pán Smeka, e, pán Šimečka, pardon. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za, e, osobitne pánovi Kujovi, za to, že sa snaží bojovať proti mýtom a e, bojovať proti niektorým nepravdivým informáciám, ktoré kolujú o dohovore. Ja sa chcem spýtať jednu vec. Súvisí to s faktom, že moja krajina Slovensko neratifikovalo prístupenie a minulý týždeň náš parlament dokonca hlasoval za uznesenie, eh, aby vláda eh, stiahla svoj podpis eh, spod dohovoru. Moja otázka preto je, predstavme si situáciu, v ktorej Európska únia ako celok pristúpi k istambulskému dohovoru napriek tomu, že niektoré členské štáty, niektoré národné parlamenty alebo členské štáty tento dohovor neratifikovali. Znamenalo, bolo by to možné, alebo aký, aké problémy by to vytvorilo z hľadiska implementácie dohovoru, čo je možno otázka na pani Stola alebo možno zástupkyňu komisie, neviem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Fitzgerald, ďakujem za prezentácie, myslím, že boli veľmi zaujímavé a prínosné, len veľmi stručná vec. My tu uh, vnímame obrovskú projekciu eh, vlastných neistot do istambulského dohovoru. A ako povedala kolegyňa predo mňou, eh, toto je politická záležitosť. Keď eh, analizujeme tieto projekcie, tak a deje sa to na mnohých v mnohých formách, tak vôbec neobstoja. To, to isté sa deje napríklad s ľuďmi, ktorí popierajú klimatické násilie, ale takisto sú tu ľudia, ktorí obhajujú sexizmus a e, svojím spôsobom obhajujú určité formy násilia a ja si myslím, že z mnohých dôvodov, a spomenula to aj, aj, aj zástupkyňa komisie, sa proti tomuto musíme postaviť. Ona celkom trefne hovorila o tom, akým spôsobom by sme sa mohli uberať, ale myslím, že musíme mať plán, ktorý bude zameraný na vedúce osobnosti v našich stranách a musíme pracovať s národnými parlamentmi v jednotlivých krajinách, kde zatiaľ nedošlo k e, takémuto schváleniu, respektive ratifikácii. Ja sa chcem, mňa tiež zaujíma, čo na to ženy v týchto krajinách, ktoré sú vystavené násiliu, ak e, krajina nechce e, ženy takýmto spôsobom chrániť, ak tomu násiliu dochádza, tak by som chcel vedieť, ako, ako to berú tie ženy. Ďakujem veľmi pekne, pani Galvez. Ďakujem veľmi pekne za všetky prezentácie. Bolo povedané, že je tu tento veľmi dôležitý trend, ktorý tieto spiatočnícke sily eh, vedú eh, šírením rôznych eh, lží, osobitne o migrantoch a o, o socioekonomickom statuse našej populácie. Takže chcem sa spýtať, aký, aká je, aký je zber dát, ako kvalitné dáta máme a tiež či je úmysel získať kvalitnejšie údaje osobitne o socioekonomických profiloch obetí, pretože e, toto, táto, táto naša štatistika nie je momentálne veľmi dobrá. A ja tiež chcem, aby sme sa vyhli týmto e, aby, aby sme sa vyhli tomu, aby tie naše dáta boli pokrivené nejakým spôsobom a tiež je treba um, získať lepší prehľad o tom, akým spôsobom v jednotlivých krajinách sa nakladá s násilím e, podmeneným rodovo, pretože evidentne tá defin- už tá definícia je rôzna, čiže potrebujeme lepšie pochopiť, e, akým spôsobom je napríklad previazané toto rodovo podmenené násilie so socioekonomickým štatútom. E, pani Alsalány, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem vám za slova, všetkým pre, ostatným za prezentácie. Chcem poďakovať Benátskej komisii za to, že predložila týchto 5 bodov, o ktorých ste hovorili. E, otázka je, e, my tu máme určitý nový neokonzervatívny vietor, ktorý duje v Európe a e, ktorý sa snaží zvrátiť situáciu v právach ľudí, ale osobne právach žien. Ja sa chcem spýtať pani Rozales na to, aká podpora je poskytovaná obeťam e, moderného alebo novodobého otroctva. Teda to sú ženy, ktoré sú obeťou pašovania a e, nútenia k vykonávaniu rôznych činností. A e, my máme informácie o tom, že dajme tomu, tieto ženy nemajú prístup k spravodlivosti, nemajú prístup k ochrane. Ja sa, ja sa chcem spýtať z vášho pohľadu, ktoré sú konkrétne kroky, ktoré bude treba podniknúť, aby sme e, v tejto veci pokročili osobitne z hľadiska žien migrantiek a žien, ktoré sú obeťou prevádzačstva a obchodovania um, Ďakujem veľmi pekne, pani Alsalami. Ja chcem poďakovať e, vám aj za vaše deti, ktoré sa naozaj správajú veľmi príkladne. Teraz dám slovo pani Bjork. Uh, e, áno, ja som si to všimla. Deti pani Salamis sa naozaj správajú veľmi pekne. A, a ja sledujem problematiku okolo istambulského dohovoru a už ma strašne unavuje tá mizogínia, ktorá je prezlečená za homofóbia. Tento koktail homofóbia a mizogínie, ktorý e, sprevádza diskusie o tomto dohovore. A ja by som bola veľmi rada, keby istambulský dohovor e, prelomil tú, tú e, E, rodovú e, binárnosť a keby dával rôzne práva, nové práva e, homosexuálom a rôznym iným rodovým identitám, ale nedáva. Toto v tom dohovore nie je. Tu ide len o to, že sa zvonka tejto skupiny proti sebe huckajú, stavajú a je pritom naši, našou povinnosťou chrániť práva všetkých ľudí. Ja si myslím, že by sme mali zdôrazňovať, že tento dohovor E, má byť asi najlepším medzinárodným nástrojom na to, aby sme chránili ženy a deti. A ak to e, členské štáty chcú, tak aj e, iných osôb, ktoré sú vystavené rodovému násilu, teda osôb z komunity LGBTI, ale to si môže, tento, to si môže každý členský štát zvoliť, či takúto interpretáciu príjme alebo nie. Prioritou sú ženy a deti. Ja by som však chcela počuť od komisie, či existuje aj nejaký plán B pretože by sme ho mali mať e, v prípade, že nedôjde k ratifikácii. A ďalšia otázka, ktorú adresujem panelu, je e, tých štátov 7, čo neratifikovali. Skúsme, ich zmen- skúsme toto číslo zmenšiť, znížiť. Možno o rok ich bude 5, potom 3 a potom zostane možno len naozaj ten najzaritejší <laughs> štát alebo dva. Čiže e, možno to môžeme urobiť takýmto spôsobom ako paralelnú stratégiu. Ďakujem. Posledné, posledný bude mať slovo pán Uhrík. Ďakujem veľmi pekne, vážené poslanky a poslanci. Ja som zo Slovenskej republiky a v Slovenskej republike, ako ste viete, sa hlasovalo v parlamente dvakrát, keď parlament e, ústavnou väčšinou zamietol e, istambulský dohovor. Ja som bol členom, ja som bol poslancom, ktorý hlasoval proti tomuto dohovoru, pretože je tam evidentná prekážka, ktorá už bola spomenutá, a to v definícii rodu. A keď sme hovorili o tejto veci na Slovensku. E, toto, tá, tento dohovor bol odmietnutý údajne s tým, že e, e, sme za násilie. Ak to niekto povie, ako som počul od pani Rozales, tak mám pocit, že to je klamstvo. Jednoducho redefinovať alebo pozmeniť definíciu slova gender, rod by stačilo na to, aby sme tento dohovor ratifikovali, pretože aj tu, ako tu hovoríme, ten, to slovo rod nie je jasné a održa sa to aj v, v našich vyjadreniach, ale ja mám otázku na členov panela. Viete potvrdiť, e, že krajiny, ktoré zamietli tento dohovor, majú nižšiu mieru domáceho násilia, násilia proti ženám, ako dajme tomu Slovensko alebo Británia, ktorá tiež neratifikovala tento dohovor, pretože ja som to overil a nemám pocit, že by bola nejaká korelácia medzi mierou násilia a odmietaním tohto dohovoru. Dobre, ďakujem. To, to je všetko, hovorí predseda. Takže teraz eh, by som chcel požiadať, aby nám tlmočníci darovali eh, pár minút. Eh, budeme vám veľmi vďační, ak nám venujete ešte pár minút, aby mohli odpovedať aj členové nášho panela a aby mohli reagovať na tie otázky, ktoré boli položené. že už e, Nech sa páči. E, ďakujem, ďakujem za všetky tieto príspevky. Všetky boli veľmi zaujímavé a užitočné pre predsedníctvo a dúfam aj pre nadchádzajúce, teda to nové predsedníctvo. Ehm, tá otázka, odpoveď Ladovovi, to je dialog, to je, ehm, to je otvorená diskusia o predmetoch vyvolávajúcich znepokojenie na národnej úrovni, pretože našou snahou je skutočne nájsť riešenia pre tieto problematické otázky. A e, ďalej Myslím si, že veľmi dôležité, dôležitá je tu účasť národných parlamentov, pretože táto otázka je v súčasnosti vysoko spolitizovaná a preto by zrejme toto mohlo byť riešením. A pokiaľ ide o otázku, či alebo čo by sa stalo s implementáciou dohovoru, keby ho neratifikovali všetky členské štáty. Toto je Eh, otázka spoločnej eh, zhody, ktorá je v takomto prípade potrebná. A v súčasnosti však na túto otázku eh, má poskytnúť odpoveď súdny dvor, takže predbiehajú právne diskusie na túto tému. A to riešenie skutočne by bolo potrebné nájsť eh, tak aby všetky členské štáty, ktoré ešte dohovor neratifikovali, sa mohli k dohovoru pripojiť a následne by mohla eh, pristúpiť aj Európska únia. Myslím si, že komisia má eh, skutočne je tá naj, najlepšie kvalifikovaná na odpoveď na túto otázku. Myslím si, že môžem eh, hovoriť veľmi stručne, pretože mnohé z týchto otázok skutočne boli nasmerované na mňa. Môžem súhlasiť so všetkými členskými štátmi, ktoré vyhlásili, že si nemyslia, že by ratifikácia či pristúpenie súviseli s právnymi otázkami. Ide skôr o otázku politickej žiaducosti. E, takže je potrebné. There are constitutional hurdles for not rat- eh, and therefore not ratifying the Istanbul Convention, those don't do not seem. To... Eh, myslím si, že eh, tieto eh, takéto pochybnosti, ktoré sa to vyjadrujú, nie sú správne hľadiska zdôvodnené. Preto skutočne závisí to od vás, aby ste sa vy rozhodli o politickej žiaducosti tohto pristúpenia, aby ste to riešili so svojimi kolegami v parlamente, ale nie je to rozhodne od